Vítajte späť po obednej prestávke. Vítam v prvom rade návštevníkov z Burgundska, z Francúzska. Vítajte, niekoľko rokov sa zúčastňujete na e, programe Erasmus+, Plus vyrobené v Burgundsku. Sú tam lekári, učitelia, inšpektori zapojení. Srdečne vás vítame na našom výbore. Wir werden die Nachmittagssitzung dnes po obede máme na programe vypočutie eh, hlavné mesta kultúry Európy, výhľady. Sú tu pozvaní 8 experti, čo znamená, že musíme prísne dozerať na rečnícky čas. Eh, každému odborníka si chceme nielen vypočuť, ale chceme dať priestor aj na otázky a hlavne odpovede na tieto naše otázky. Preto eh, všetkých naozaj vyzývam, aby sa držali e, rečnického času, ktorým bude vyhradený, čiže žiadne prednášky, ale naozaj čo najvecnejšie, aby bol ten priestor na otázky a odpovede, pretože naozaj ide o to dnes si vypočuť hlavne expertov a dúfam, že tá diskusia bude živa <clears throat> Od roku 1985 sa každý rok určia minimálne dve e, mesta v Európe, s e, ktorými je udelený titul Hlavné mesto kultúry Európy a ide o to, aby eh, sa podporila obnova mesta a zmenil imič mesta a taktiež eh, sa eh, podporila kultúra. Čiže podporuje sa kultúra v širokom slova zmysle a ide o to, aby tam bol aj dlhotrvajúci účinok tohto, tejto nominácie. Čiže nie len nejaké jednodňové akcie, ale naozaj niečo udržateľnejšie, nejaké siete, tak aby sa zlepšila kultúra nielen v mestách, ale ideálne aj v širšom regióne. V priebehu rokov sa takéto mesta naozaj, takéto akcie zasadili o väčšiu e, bohatosť kultúry. E, naozaj sa tam e, rozmnožila ponuka pre občanov a taktiež to bolo, e, bola možnosť viditeľniť nejaké zvyky a miesta. Takže ide o to, aby sa mesta mohli aj zregenerovať, aby mohli plne využiť svoj potenciál, aby sa vyvinuli udržateľné formy turizmu a zviditeľní ich profil, takže môže to prospieť aj sociálnej a teritoriálnej súdržnosti a taktiež viac zapojiť občanov a dať im možnosť e, sa podielať na nových formách prejavu kultúry. <clears throat> My máme ale niekoľko otázok v tomto kontexte a možno, že tu budeme očakávať práve odpovede od expertov, aké sú najväčšie výzvy pri plánovaní a realizácii jednotlivých projektov, napríklad aký bol najväčší úspech, potom dlhodobé účinky, potom či e, ostalo po tých projektoch niečo trvácne v mestách, e, je to pre nás veľmi dôležité. Potom, e, e, ako sa zmenil e, obraz mesta, či by experti niečo spätne urobili inak, nejaké poučenia. Dobre by bolo hovoriť nielen o pozitívnom, ale aj o prípadných chybách, aby sme sa im v budúcnosti vyhli. Takže naučiť sa nie len z vlastných chýb, ale aj ideálne z chýb iných. A potom otázka, či vaše mesto po udelení tohto titulu e, vyvinulo stratégiu pre udržateľný turizmus e, alebo nejaký podobný nástroj. Potom, či sa občania cítia byť zapojení do tejto iniciatívy a do súvisiacich aktivít, alebo či sú skôr iba prizerajúci sa Eh, či tam bola nejaká európska pridaná hodnota, eh, potom či pokračuje spolupráca s tými inými hlavnými mestami kultúry a či eh, bolo dobré prispôsobiť tento program novým výzvam. To je len možno, že na usmernenie dnešnej diskusie a vypočutia. <clears throat> Takže sú tu dve časti. V prvom experti z oblasti projektového manažmentu realizácia projektov a potom v druhej časti e, experti z hodnociacich grémy. E, budú hovoriť o svojich skúsenostiach. Najskôr pán Javier Fidel Paja Ruiz, dúfam, že som ho neskomolila, e, bol vedúcim kultúrnych miest Donosti a San Sebastian v roku 2016, potom Jiži e, Suchánek, bývalý e, e, riaditeľ Plzne ako hlavného mesta kultúry v roku 2015, potom pán Tamáš Šalaj za Peč, to bolo rok 2010, a potom fra, pani Diana Čivle E, tá zase viedla program v Rige v roku 2014. A ešte v neposlednom rade pani Rosela Tarantino, Matera 2019, to je aktuálne, už ste ju niektorí možno, že stretli, naozaj je nadšenou e, podporovateľkou a, tiež e, pani Silvia Aman a Agneška Vlazel expertné gremium e, Európskeho, e, európskych kultúrnych miest. E, to vymenoval Európsky parlament a ešte pani Beatriz Garcia tu vymenovala komisia, takže ďakujem všetkým za to, že ste medzi nás prišli. Tešíme sa na to, čo nám poviete o vašich skúsenostiach a naozaj je dôležité, že sa môžeme spolu o týchto témach porozprávať aj vo svetle budúceho vývoja poučenia. Ešte raz teda zopakujem, že máme 7 minút pre každého z vás. Takže ako prvý pán e, Fidel Paja Ruiz. Nech sa páči. OK. Is the presentation ready? Dúfam, že aj prezentácia je pripravená. Great, and I control it, yeah. Áno, vážení poslanci, poslankyne tohto výboru pre kultúru. Ďakujem za pozvanie, aby som medzi vás prišiel ako expert na toto verejné vypočutie. Je mi cťou, je to aj zodpovednosť, aj výzva. Vybrala, vybrali ste si ma z viacerých e, manažerov, 16 e, konkrétne od 95. Takže naozaj ide o to pomôcť vám tomuto výberu, či je potrebné prispôsobiť program, pretože e, nebude ľahké ho zhrnúť, čo všetko zahrňa takéto hlavné mesto kultúry a to za 7 minút najviac a preto ja som sa rozhodil, že to bude formou ABCD 26 kľúčových pojmov. <clears throat> Začneme. Dohoda. To najhoršie, čo sa môže stať, je, že e, kandiduje nejaké miesto bez, mesto bez toho, aby ho podporovali všetky politické strany a musí byť naozaj politická zhoda, pretože inak by takýto titul nemohol, nemal byť udelený mestu, inak to bude ako e, vnímané ako trest a mohlo by to byť nástrojom v politickom boji. Potom B ako zmena správania Ide o to zmeniť myslenie občanov, e, zlepšiť vzťahy s kultúrnou scénou a lepšie pochopenie Európy ako takej. C ako kultúra, európska kultúra, e, dá sa veľa akademicky odpovedať, ale e, to by asi malo byť videné ako základ hodnôt, ktoré slúžia Európanom a teda dať e, pocit príslušnosti e, spoločnému priestoru. E, takýto titul hlavného mesta kultúry by naozaj mal byť takýmto prostriedkom v oblasti kultúry a rôznych kultúrnych aktivít. Ide o to čeliť aj spoločným hrozbám a teda aj tým environmentálnym v súčasnosti. Áno, ďakujeme predsedničke, že upozornila rečníka na rýchlosť, ktorá je skoro netlmočiteľná. Takže ide o to e, dať ľuďom príležitosť moci uvedomiť, že sme Európania. E, ide o to aj mať čo najväčší dosah aj vďaka digitálnym e, možnostiam. Potom to je ako e, rozmanitosť. E, Eh, pochopiť zložitosť, potom E ako európsky rozmer. Eh, otázka je, eh, ak jediné, čo odlišuje európsku od národnej úrovne, úrovne, tak potom, ak je to iba angličtina, tak potom odpoveď nemôže byť európska, ale globálna. Potom F ako financovanie. Takýto titul hlavného mesta kultúry by mal podporiť aj rozvoj ekonomických mesta. A, ale <clears throat> nevždy rozpočtové prostriedky e, tomu aj zodpovedajú na rôznych úrovniach. Takže ja chcem, aby cena melina Merkury napríklad sa e, ten rozpočet zvýšil, aby e, aj to bolo odzrkadlené v rámci napríklad programu Kreatívna Európa, potom G ako ciele, dlhodobé ciele, aké sú e, napríklad aj e, v kontexte Európskeho parlamentu, čo dosahujeme každý rok, potom H ako ľudské práva, ak nejaké mesto neúplne podporuje univerzálne prehlásenie o ľudských právach, tak by nikdy nemalo získať takýto titul hlavného mesta kultúry. I ako dopad, e, tu by sa mal merať dopad na mesta nedávno zverejnený kultúrny indikátor UNESCO by mohol byť e, istým usmernením. Ak to bude iba cestovný e, ruch a e, hospodárstvo, tak možno, že časom sa povie, že nepotrebujeme ani vlastne predstaviteľov alebo zástupcov kultúry. Áno, rečník e, ešte stále e, hovorí prirýchlo, ani pre poslucháčov to vôbec nie je príjemné, hovorí predsedajúca. Takže bude potrebné spomaliť. Radšej dostanete o dve minúty viac, Asi presne to som chcel dosiahnuť. Je ako pracovné miesta, čo e, s tými extra pracovnými miestami, ktoré vzniknú, vzniknú v kontexte tohto titulu. Jeden mm, príklad e, po tom roku oslav mnohí e, prekvalifikovaní ľudia musia Ehm, sa niekedy aj presťahovať. Ehm, k ako know-how potrebujeme databázu a sieť. Už sme to povedali, teda, že nejaká sieť je, ale nie je oficiálna. Je to ale v podstate rodina, ehm, máme sa radi, niečo sme zdieľali, podobné situácie, ale nie je to oficiálna sieť a najdlhší projekt v oblasti kultúry predstavte si, nemá oficiálnu sieť, taká je realita. E, jazyková politika. E, e, jazykom Európy je preklad a tlmočenie, takže tu toho musíme spraviť ešte veľa, zlepšiť jazykový manažment aj v oblasti kultúry, M ako marketing, toto je dôležité. Európska komisia musí investovať viac do e, podpory a zviditeľnenia takéhoto titulu hlavného mesta kultúry a určite e, viete citovať nejaké mesta, ktoré boli takýmto hlavným mestom kultúry, ale vaši susedia, vaši starí rodičia, myslíte si, že tiež by vedeli uviesť nejaký príklad? E, e, prirovnávajú nás ku kultúrnym olympijským hrám v Európe, ale nič e, takéto vlastne nie je. A do roku 2006 e, sme e, priťahovali, e, museli priťahovať teda to lákalo hlavne veľké a hlavné mesta, ale teraz sú to také menšie mesta, ktoré nemajú až tak rozpočet ako napríklad Barcelona a Liverpool, takže ide o to, eh, možno, že mať na to dostatok peňazí. E, ako sieť. Eh, potrebujeme skutočnú oficiálnu sieť, ktorá by zahrňala 60 miest, e, čiže byť, veľko, byť veľkou a najsilnejšou, možno nielen v Európe, ale dokonca na svete. E, tu sa pýtam, koľko, koľko miest e, vlastne úplne zaniklo, čiže potom, ako boli hlavným mestom kultúry, čiže také úpadok do zabudnutia, e, koľké majú vlastne nejakú zmienku o tom titule na svojich webových stránkach. E, väčšina nie a to je skôr zlyhanie. P ako strana alebo e, oslava, takže ide o to oslavovať, že sme Európania, teda že vieme zažiť aj niečo príjemné, potom kvalita, tá kultúrna. Na to by som potreboval veľmi veľa, takže ideme na ďalšie písmeno. E, e, potom toto sú také programy pre e, umelcov, ktorým by boli vytvorené podmienky. Už som spomenul, že tých miest by bolo 60 v súčasnosti, takže viete si predstaviť tie možnosti pre umelcov. Potom to ako turizmus Koľko z vás ste mohli navšteviť e, takéto hlavné mesto kultúry ďalej ako 300 kilometrov od vášho miesta bydliska, takže toto by bolo treba zlepšiť. A e, potom to, aké je to bezprecedentné, mala by to byť skutočná meka podľa mňa. Potom niečo dobrovoľné, čo by sa mohlo uh, prispôsobiť každej krajine. Čiže aj tá dobrovoľná práca, ale uh, na tom sa treba zhodnúť a musí to stať na nejakých spoločných hodnotách. Potom Biela kniha, opäť príklad San Sebastian. Uh, po 35 rokoch si nemyslíte, že by ste mali Ehm, naozaj, že by sa mala začať ehm, chystať takáto biela kniha, akási Biblia pre hlavné mesta kultúry. Ale ehm, nemalo by ísť o nejaké prekopírovanie z mesta do mesta, iba akási inšpirácia, <clears throat> pozrieť sa, čo spravil predchodca, vždy by to malo ísť z dola nahor. A Y ako rok naozaj prečo sa tie mesta vyberajú 5 rokov dopredu. Treba prispôsobiť e, rozhodnutie 2017 1545. Tam sú kritéria a v roku 2033 to treba upraviť, pretože to naozaj bude úplne už zastaralé. Tá realita sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako programa toto spomínané rozhodnutie. A zest e, je tu rozdiel medzi severom a juhom a východom a západom, nerozumiem tomu úplne. Čiže európske veľké mesta, mm, myslím, mali mať e, šance uspieť. Možno, že ide o to dobre to načasovať. Západná Európa to naozaj považuje za dobrú skúsenosť a východ Európy o tom titule sníva, takže myslím, že by to bolo dobre zosynchronizovať od západu až po východ. Ďakujem a ospravedlňujem sa tlmočníkom. Thank you very much for this quite... Ďakujeme veľmi pekne za túto veľmi komplexnú a štruktúrovanú prezentáciu, ktorú si nám dnes predniesli. Teraz by som rada dala slovo pánovi Jiřimu Suchánkovi. Taktiež na 7 minút, nech sa páči. A ak to budeme potrebovať z jazykového hľadiska, tak samozrejme aj trošku viac. Nech sa páči. Good afternoon, ladies. Príjemné popoludnie, dámy a páni. Ja som sa rozhodol byť trošku nostalgicky, nie preto, že sa blížia Vianoce, ale preto, lebo na budúci rok budeme obslavovať 5. výročie, odkedy sme boli zvolení za Európske hlavné mesto kultúry, e, my ako mesto Plzeň. Ja využívam teda túto príležitosť na to, aby som sa trošku ohľadol, trošku to zhrnul a hovoril o našich úspechoch, ale aj neúspechoch, prípadne o mojich neúspechoch, ako chcete. Najskôr tá pozitívna stránka, pozitívna časť prezentácie. Pozrime sa teda na to bližšie. Je tu množstvo úspechov, pokiaľ ide o cestovný ruch. Tie boli eh, dosť významné, zaznamenali sme veľký nárast eh, percentuálny, pokiaľ ide o cestovný ruch. Toto bol najväčší kultúrny projekt v histórii Českej republiky. Vysiadal si eh, celkový rozpočet približne 68 miliónov eur a musím povedať, že naozaj to malo svoje dopady. Nakoniec to malo šťastný koniec, ale v minulosti to nevždy prebiehalo tak, ako v sne. Pokiaľ ide o tie najväčšie výzvy, o ktorých budem hovoriť, tie viac menej súvisia so zmenami v riadení, vo vedení. K tomu častokrát dochádza, keďže sa stretávame s množstvom ťažkostí a snažíme sa dosiahnuť určitú rovnováhu, ktorú už spomínal predrečník, že tá rovnováha je dôležitá a taktiež to súvisí s infraštruktúrou a podobne. Čo sa tej rovnováhy týka, vidíte v červenej, červeným vyznačené, aký bol príspevok českej vlády. Tak ako hovoril Javier, niektoré mestá si možno ani nezaslúžia titul Európskeho hlavného mesta eh, kultúry. A chcel by som povedať, že niektoré krajiny by sa mali hlboko zamyslieť nad tým, či sa vôbec chcú uchádzať o tento titul, pretože bolo v minulosti veľa prípadov, kedy záväzky zo strany vlád nakoniec neboli naplnené. V prípade Českej republiky ten príspevok bol malý, ale bol aspoň stabilný. Všetko to, čo sa slúbilo, sa nakoniec urobilo. Ale Vidíte, aký bol naozaj veľký tlak vyvíjaný na mesto, pretože 58% rozpočtu išlo z toho mestského rozpočtu. Keď e, do toho pridáme ešte aj infraštruktúru, napríklad tuto vidíte e, krásne nové divadlo, ktoré sme vystavali vďaka tomuto projektu a bolo to, bola to jedna z tých hlavných atrakcií a jeden z tých naozaj silných e, bodov celého programu. Teraz vidíte tri červené riadky, jednak 41 e, miliónov e, eur, ktoré, 48, pardon, ktoré sme investovali do uh, tejto infraštruktúry, 42 pokiaľ ide o nové divadlo. Taktiež vidíte, že je tam trošku taká nerovnováha v tých výdavkoch keď sa pozrite na jednotlivé položky. No a keď si vezmeme do úvahy, koľko projektov, nových projektov pardon, bolo spustených v novom divadle, nebolo ich viac ako 5 kvôli nedostatku prípravy, Samotná budova bola e, dokončená na poslednú chvíľu a jednoducho nebolo to pripravené na ten e, samotný rok. Avšak nakoniec tá budova tam stojí, je to prvé e, divadlo, ktoré sa nám podarilo takto postaviť v Českej republike, je naozaj e, plne vyťažené, úspešné, Prichádzajú ho navštevovať eh, turisti nielen z Českej republiky, ale aj z Nemecka a susedných krajín. A niekedy ale tie projekty, ktoré sú naozaj takým tým dedičstvom, sú tie najmenšie projekty. Ak to potom namiešate, vezmete to do úvahy spoločne s identitou Európy a vezmete do úvahy celý ten projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, to, že sme Európanmi, to, že sme rôznorodí, to, že sme prepojení a vytvárame určité siete, toto sa všetko odzrkadluje v tom, že sme potom eh, počas toho roka eh, spolupracovali s Nemeckom, ale aj napríklad s Japonskom a inými krajinami. To znamená, je to vec, ktorá je naozaj nákladná. Ak teda hovoríme o tom, aké, eh, čo to zanechalo po sebe, tak naozaj treba byť veľmi opatrný pri plánovaní tohto Európskeho hlavného mesta kultúry. No a potom tu máme samozrejme aj rôzne krásne projekty, napríklad obrovské bábky, ktoré boli na ulici, ktoré pritiali tisícky ľudí, ľudí ľudia boli na to hrdí. Toto bola napríklad eh, skvelá spolupráca so španielskými, slovenskými alebo polskými umelcami. Je to určite niečo, na čo nezabudneme. Taktiež sme tu mali súčasné umenie z celého sveta a častokrát to nejakým spôsobom má dopad na ten verejný priestor, značne to zmení tvár mesta. A je tu aj množstvo projektov, ktorých sa, do ktorých sa musia zapájať ľudia, napríklad obyvateľia mesta alebo regiónu. To znamená, aj oni musia byť zapojení. Toto je napríklad uh, obrázok z, toho veľké, z tej veľkej výstavy o obyvateľoch Plzne. My sme sa inšpirovali e, tým, čo urobilo Marsej v roku 2013 to bol jeden z tých uh, takých najdojímavejších uh, momentov toho celého projektu. No a teraz sa dostávam k tej najväčšej výzve a to je to, čo zostane po tom jednom roku, keď ten jeden rok skončí. Je to určitá medzinárodná značka, ktorú si vybudujete, je to nová infraštruktúra, kultúrne projekty a siete a našťastie aj kreatívny priemysel, ktorý na ktorý dáva Európska únia, eh, a to som veľmi rád, čoraz väčší dôraz. A teším sa na nové programové obdobie, eh, pokiaľ ide o eh, štruktúralne fondy v tejto oblasti. Čo sa teda týka tých projektov, ktoré zanechali nejakú stopu, ako to teraz vyzerá v, Polz, v Plzni, máme tu ten taký najvýraznejší projekt v centre mesta, je to aj určitá výrobná sila, dá sa povedať, a vďaka ktorej stále sme súčasťou medzinárodných projektov. Toto je napríklad projekt, ktorý robíme spoločne s nemeckým mestom Regensburg Eh, organizujeme barokový festival eh, v našom regióne v spolupráci s Bavorskom, takže je to naozaj také dosť eh, praktické. Vedeli sme, že tam bude cezhraničné financovanie, takže sme sa rozhodli vyučiť to aj v rámci nastavenia programu. Potom je tu festival Svetiel, to je jedna z tých najväčších udalostí a pre nás to nie je len taký nejaký sviatok, nejaký taký festival, ale je to naozaj spôsob, akým my spájame umelcov z celého sveta, ako sme kreatívni, ako ako spájame rôznych ľudí a vytvárame konečný produkt, ktorý je mm, napríklad porovnateľný potom s ďalšími e, projektmi, e, napríklad v Ríge, myslím, že kolegyňa o tom bude o chvíľku hovoriť. a posledná priesvitka sa týka práve týchto projektov, ktoré nám zostali aj potom. V prípade Plzne sú to také malé udalosti, ako napríklad Európsky susedský deň, tam stále pripomíname to, že sme Európanmi, potom je tu ten česko-bavorský e, projekt, potom ten rezidentský program pre umelcov, toto je pre mňa veľmi dôležité, podľa mňa to je, priam by som povedal, taká nutnosť. No a potom aj kreatívny priemysel sa teda dobrovoľne zapája do tohto a sú tu mnohé ďalšie projekty, ktoré si mesto a jeho organizácie stále ponechali a kladú na ne dôraz. Takže toto je v podstate príbeh mesta Plzeň. Ja som stále zástupcom mesta. Uh, mám na starosti aj práve tieto aktivity, ktoré nám zostali a ktoré myslím si majú naozaj veľmi, veľmi veľký vplyv ale treba si uvedomiť, že toto sú veci, ktoré sú veľmi krehké, častokrát stoja na zopár ľuďoch, ako je napríklad starosta či primátor, alebo povedzme vedúci organizačného týmu a na zopár ďalších ľuďoch, ktorí jednoducho musia zostať v meste. Ten organizačný tím toto musí brať do úvahy hneď od začiatku práce na takomto projekte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne a posledným rečníkom v rámci tohto prvého kola, potom budeme mať možnosť klásť otázky, je pán Tamáš Salaj. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, príjemné popoludnie. Ja som sa rozhodol oslavovať rôznorodosť v Európe a preto Nebudem hovoriť po anglicky, ale po nemecky, pretože v angličtine by to bolo príliš jednoduché. Nech sa páči. Takže... Ako to bolo v péči, myslím, že by bolo naozaj hovoriť nielen o tých svetlých, ale o tých trošku menej eh, žiarivých stránkach. To sa spomenulo aj v úvode. Myslím, že by to naozaj malo najväčší význam, aby sme sa mohli poučiť z našich chýb. Eh, takže eh, budem kriticky, trošku, ako aj predrečník, eh, trošku historického kontextu. My sme boli hlavným mestom v roku 2010 spolu eh, s Hesena a Istanbulom. Začali sme sa uchádzať o ten titul v roku 2004. To bol dôležitý E, zaujímavý e, rok, pretože sme pristúpili k EÚ spolu s ďalšími deviatimi krajinami, takže bol to prelom a boli tam teda aj isté ťažkosti a k tým sa o chvíľučku dostanem. A ten kontext, e, ako som už povedala, začali sme v roku 2004 a, v rok 2001 ešte predtým bol dôležitý v 91. to boli, teda do 91. to boli hlavné mesta alebo veľké mesta a, a potom sa to trošku zmenilo a bolo to už vnímané ako práve, že príležitosť pre mesta e, sa e, e, vyvinúť. To nás inšpirovalo a preto sme sa rozhodli uchádzať a to tento titul E, s ďalšími desiatimi, spolu nás bolo 11 teda. Mali sme 10, 10 e, e, tímov a tri hlavné ciele. Išlo poprvé o to demokratickú kultúru alebo zdemokratizovať kultúru ako angažovanie robiť kultúru, ako štrukturovať rozhodnutia a urobiť ich demokratickejšími. To bol jeden z hlavných cieľov. Potom aj to, že sme poukázali na našu medzikultúrnu situáciu a my sme chceli ukázať, že je to pre nás hodnota a tou multietnickou situáciou sme E, chceli byť oveľa viac otvorení tomu medzinárodnému vplyvu a teda byť vnímaný ako akýsi sprostredkovateľ a teda zamerať sa na to aktuálne, nie len na folklór. A potom tretí bod, e, to bola to, po to, to bolo po tej zmene paradigmy v Glasgow v 91. Takže e, postindustriálna situácia aj u nás a e, my sme tu zaniknutú, ten zaniknutý priemysel chceli silnejšie prepojiť na kultúru. To teda boli tie naše tri hlavné ciele ťažiska a boli samozrejme aj výzvy, niektoré boli veľké a e, nepodarilo sa nám ich zvládnuť. E, v roku 2004 to boli ešte silne prítomné tie staré e, socialistické, komunistické štruktúry a teda to myslenie z hora nadol a to sme naozaj chceli zmeniť aj na úrovni politiky, aj obyvateľstva Maďarsko je naozaj extrémne centralizovanou krajinou. Všetko sa deje v Budapešti. Ak je niečo mimo Budapešti, tak to v podstate ani vidieť nie je. A nám teda išlo aj o tú kultúrnu decentralizáciu. A v roku 2004 e, s pristúpením k EÚ, a to nebolo ľahké, sme museli zharmonizovať legislatívu s európskou a to bola veľká výzva e, aj pre to plánovanie napríklad pri otvorených e, tendroch, e, tam sa pravidla stále menili a nebolo to ľahké. A ešte niečo, čo sa tu už naznačilo, roku 2004 bolo iné vnímanie východu západom, tie rozdiely boli ešte veľmi viditeľné. Takže my sme e, to vnímali tak, že by sme možno, že dokonca potrebovali aj slovník, aby sme si rozumeli, pretože to slovo neznamenalo to isté na západe ako na východe. A my sme nemali také jasné pravidlá e, napríklad pre tendre, ako tomu je už teraz. To nebolo jednoduché a z tej potreby e, vznikla tá neformálna sieť e, hlavných miest kultúry, čo tu už spomenul predrečník. Takže potrebovali sme platformu na posilňovanie, budovanie kapacít, výmenu skúseností, potom výsledky. pri prvom cieli demokratizácia kultúry. To naozaj bol veľký neúspech, to treba povedať tak, ako to je. To bola asi priveľká úloha, priveľké sústo a Určite sa to ozrkadlilo aj e, na tom našom programe mm, Interregion. A to sa podorilo s e, chorvátskou alebo srbskou menšinou v Péči, ale aj s tou nemeckou, čiže spolupráca aj s týmito krajinami, ktorá začala v tej dobe a ešte stále pokračuje až dodnes. A dôležité je, že Peč je viditeľnejším e, mestom v tomto regióne. Potom štruktúrálne zmeny. Tam sme jeden závod prerobili e, na e, kultúrne miesto, čiže tie investície do infraštruktúry boli dôležité ale možno, že sme sa príliš zamerali na tú infraštruktúru, ale možno, že to je to najviditeľnejšie dedičstvo. Ukážem vám to na príklade niekoľkých fotiek. Naozaj sa zmenili miesta, ulice, múzea, zrenovované, nová knižnica, ktorú sme postavili. Aj e, tu e, továreň na keramiku sme prerobili na také e, kultúrne stredisko. A ešte pol minúty, ak dovolíte, odporúčania. S dnešnou skúsenosťou môžeme povedať, že ak e, chcete mať úspešné hlavné mesto kultúry, tak potom je dôležité dobre zacieliť e, ciele na to kultúrne alebo meské a vypracovať aj koncept a je dôležité, aby to bolo eh, pri zohľadnení európskeho eh, kontextu a zamerať sa na tú udržateľnosť. A ešte chcem na záver povedať, že je jedna téma, jeden bod, kde mesta potrebujú ešte trošku viac eh, pomoci zo strany EÚ a ide o politický vplyv na tie projekty. Hlavne pri tých kandidátskych mestách už sú síce očakávania, ale od EÚ ešte žiadna jasná podpora neprichádza. Pritom e, to môžu byť úplne nové týmy, ktoré sa o to pokúšajú v tom ktorom meste a potom sa snažia presvedčiť aj tú politickú úroveň. Takže tu by som poprosila zo strany EÚ silnejšiu podporu. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war schon mal sehr interessant aus der Praxis, äh, so ein Feedback zu. Je zaujímavé počuť takúto bezprostrednú skúsenosť, čo spraviť, čo mu sa možno vyvarovať. A teraz by som sa obrátila na našich poslancov a poslankyne. Budú mať príležitosť položiť otázky. Petra a iní. Najskôr Michaela Šojdrova. Ja si ostatných píšem na zoznam rečníkov. Ja. Ja, ja. Uh, ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi zaujímavé tri prezentácie. A predovšetkým vám ďakujem za vašu prácu, pretože všetci vieme, že ste naozaj odvádzali značné úsilie v rámci týchto činností, ktoré si vyžadujú, eh, vyžaduje projekt Európskeho hlavného mesta kultúry. Ja mám také dve otázky. Pretože vy ste spomínali, že je potrebné e, mať podporu politickú. Mňa by zaujímalo, vo vašom meste počas príprav a počas činností v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Mali ste, alebo dostalo sa vám dostatočnej politickej podpory, pretože čo sa pozne týka, vieme, že to nebolo veľmi jednoduché, pretože v tom čase dochádzalo k zmenám politických predstaviteľov. Takže ma by zaujímalo, ako to bolo v prípade vašich troch miest. je ťažké pokračovať, vysvetľovať, presviečať ľudí o dôležitosti a význame vášho programu, ak nemáte dostatočnú podporu. Nož a potom druhá otázka. To, čo ste dosiahli, e, tie vaše mesta boli e, na základe toho, že boli európskymi hlavnými mestami kultúry viditeľnejšie v Európe. To je jasné. Ale môžete povedať, či vo vašom meste je teraz Európa, alebo bola Európa viditeľnejšia to znamená, Európa, e, tým myslím jej spoločné hodnoty, Európsku úniu ako takú. Máte na toto nejaký názor, ktor- o ktorý by ste sa s nami mohli podeliť? Ďakujem. Fragen sammeln, dass wir äh, zwei Fragenblöcke machen. Wir haben bisher sechs Wortmeldungen. Áno, ja mám tiež zo pár otázok. Vypočujeme si teraz teda dve alebo tri potom dáme možnosť našim účastníkom, aby odpovedali. Teraz pani Kamerver, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Toto bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ja mám takú veľmi jednoduchú otázku, ale možno sa ťažko na ňu bude odpovedať. Čo sa týka toho posledného volebného obdobia, my sme tam upravili tento spôsob, akým sa postupuje pri tých európskych hlavných mestách kultúry, aby to e, bolo naozaj také e, nie jednorazové, ale skôr také trvácnejšie, aby teda po tom jednom roku, e, kedy máme ten status hlavného mesta kultúry a máme tam určité oslavy, sprievodné podujatia a tak ďalej, aby e, to zanechalo potom aj nejaký dlhodobý a trvalý vplyv, dopad na mesto. Takže veľmi jednoduchá otázka, na ktorú sa bude ale ťažko odpovedať. Čo zostalo vám? Ďakujeme pekne. Pani Melbade, nech sa páči. Uh, Áno, najskôr ďakujem veľmi pekne za všetky prezentácie. Ja mám otázku na pána Javiera Peja. Dúfam, že som to správne vyslovila. Áno, uh, ten spôsob, akým ste hovorili o tých hlavných bodoch, uh, bol naozaj veľmi inšpiratívny. Nuž, a vy ste teda hovorili o určitých pochybnostiach, pokiaľ ide o ten 5-ročný prípravný postup. Ja by som chcela vyjadriť svoje pochybnosti o tomto, pretože keď vezmeme do úvahy, že e, odvetvie kultúry môže využívať potom vybudovanie novej kultúrnej infraštruktúry, tak je jasné, že tento čas nie je dostatočný. Ale mohli by ste možno, že podporiť toto vaše tvrdenie ešte ďalšími argumentmi, to je jedna vec. Nuž a potom by som ešte rada eh, privítala tú vašu myšlienku, že by bolo treba vypracovať tú bielu knihu, ale mohli by ste to možno trošku rozviesť, čo tým konkrétne máte na mysli? Ďakujem. Áno, teraz by som dala slovo našim odborníkom, aby mohli zodpovedať na tieto prvé otázky. Nech sa páči. Bueno, en esta vez voy a hablar en castellano. Eh... Áno, tentokrát budem hovoriť po španielsky. Takže najskôr čo sa týka tých e, otázok e, o politickej podpore, chcel by som povedať, že e, počas celého tohto procesu aj v San Sebastiáne došlo k určitým zmenám, boli tam voľby a tak ďalej. To znamená, v každom prípade bol ale ten politický, tá politická podpora bola pardon, naozaj tam. Je pravdou, že vždy, keď sa zmení politik, tak sa mení aj politická vízia. E, to znamená, že v týchto veciach, aby sme nadalej si zachovali politickú podporu, tak potrebujeme na, najskôr mať jednotnú politickú víziu. Ja by som ale chcem po, chcel povedať, že tu máme taký riadiaci orgán, ktorý zastrešuje celú tú organizáciu a ten v našom prípade nesmie byť politický, mal by mať skôr taký kultúrny alebo sociálny rozmer. Naozaj toto sú veci, ktoré by nemali byť spolitizované. Toto je, myslím si, naozaj kľúčové v tejto veci. Potom ďalej, či je Európa teraz viditeľnejšia v San Sebastian? Áno, určite. Ale dovolte mi upresniť, čo to znamená, čo to je tá Európa. Áno, ide tu o tú účasť, o tú spoločnú tvorbu Napríklad objavili sme tance alebo um, piesne um, z Polska. To znamená naozaj takú novú kultúru. A toto sú veci, ktoré potrebujeme. My sa potrebujeme uh, poznať, aby sme sa mohli chápať. Aby sme sa mohli chápať, aby sme si mohli rozumieť a aby sme si mohli podať ruky. Potom druhá vec, uh, otázka, čo nám zostalo toto je veľmi dôležitá otázka, myslím si, že dnes ešte dôležitejšia než predtým, pretože teraz prichádza druhé uznesenie k rozhodnutiu z e, roku 2007 a 2018. Tam sa hovorí o tých kandidatúrach. Nuž a v tomto ďalšom období, ktoré máme na roky 2020 až 2023, e, tam sa treba zamyslieť nad tým, čo nám ostáva. Nuž, niečo nám ostáva. Niektorí odborníci Napríklad tvrdia, že hlavné mesta, európske hlavné mesta kultúry nemôžu len tak zaniknúť. Toto sú veci, ktoré by sme si mali ponechať, pretože to má trvalý vplyv. Ak nejaké mesto kandiduje, tak potom to znamená, že sa stáva súčasťou tejto rodiny navždy. Vždy bude môcť byť členom tejto našej veľkej rodiny. Nuž a potom ešte ďalšia vec, pokiaľ ide o, tú, o to 5-ročné obdobie, o bielu knihu. Viete, pokiaľ ide o otázku infraštruktúr, tam to vieme veľmi jednoducho vyriešiť, pretože infraštruktúry nepodliehajú 5-ročným obdobiam. Máme tu určité infraštruktúry, napríklad pokiaľ ide o autobusové stanice, divadla a tak ďalej, ktoré jednoducho neboli zatiaľ dokončené. A sú to v podstate tí vedúci, ktorí nakoniec povedia zodpovedným, kedy treba dokončiť tieto projekty. Ja si im teda myslím, že všetko sa dá prispôsobiť e, a prispôsobenie e, si vyžaduje vlastne prácu v rámci toho prvého roka. To znamená, prvý rok vyberieme mesto, dáme im jeden rok na to, aby sa uzavrel celý projekt. A potom príde obdobie ďalších troch rokov, tam je možnosť ukončiť tento program ešte počas toho prvého roku, potom si overíme, či to prebieha tak, ako to bolo odkomunikované, no a potom sa pokračuje ďalej. Ale ak by sme prijímali možno opatrenia, ktoré by boli viac prispôsobené realite, tak by to bolo lepšie. Takýmto spôsobom by sme sa počas celého toho obdobia nejako nestratili. Uh, je dôležité, aby tie mesta naozaj dokázali dosahovať správne výsledky. Ja si myslím, že tie tri roky sú postačujúce. Pokiaľ ide o tú bielu knihu, tam ide v podstate o zosumarizovanie takých tých hlavných e, línií, vytvoriť v podstate takú príručku o tom, ako pripravovať veci, poskytnúť tie potrebné informácie na prípravu. Uvediem konkrétny príklad. Mohli by sme hovoriť napríklad o e, zmene vedenia, mohli by sme hovoriť o zvládaní alebo riadení e, konfliktov, štátov, pretože toto sú veci, ktoré, ak ich ovládame, respektíve ak ich neovládame, tak potom zistíme, že sme sa stali tým najhorším hlavným mestom. My sa musíme vyhnúť tomu, aby sa takéto situácie ako v minulosti eh, opakovali v celej eh, histórii tohto projektu Európskeho hlavného mesta kultúry e, nikdy nebolo žiadne mesto, ktoré nikdy nezišlo počas celého toho e, plánovacieho obdobia z cesty. Ak by ste takýto e, príklad poznali, tak e, to by bolo naozaj skvelé, ale nič takéto neexistuje. Samozrejme by ale nešlo v rámci tejto snahy e, o to, že by mali potom mesta kopírovať jedny od druhých. Iba išlo by vyslovene o to, aby sme im dali nejaké usmernenia. Áno, ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj tlmočníkom, pretože toto dnešné zasadnutie je naozaj snou výzvou. Nech sa páči, pán Suchánek. The... Áno, keď hovoríme o politikoch a keď hovoríme o politickej podpore, ja by som povedal, že by sme tu veľmi e, jednoducho mohli o tom diskutovať ešte ďalšie dve hodiny. Ale vo všeobecnosti by som asi povedal, že sú tu dva druhy problémov, ktoré e, súvisia s nedostatočnou politickou podporou. Jedna vec e, je na tej miestnej úrovni a to potom spôsobuje problémy v riadiacej štruktúre, to znamená, ten projekt trošku vybočí z tej dráhy, po ktorej by mal byť vyvíjany a tak ďalej. Toto sú ale veci, ktoré sa viac menej dajú zvládať keď sa podniknú náležité kroky v rámci tej organizačnej štruktúry. Nož a potom je tu druhá úroveň a to je úroveň národná. Toto môže spôsobiť závažné problémy na národnej a medzinárodnej úrovni. Môžem uvieť aj konkrétny príklad. Máme jedno mesto, ktoré malo, eh, alebo ktoré bude mať eh, tento titul v roku 2021 a teraz dostáva menej ako 20 rozpočtu, ktorý mu prislúbila národná vláda. Toto je naozaj veľmi závažná vec, ktorá nakoniec e, vrhá naozaj veľmi zlé svetlo na organizačný tím a e, ten sa dostáva do značných problémov. Takže ak by som mohol hovoriť o jednej konkrétnej veci, pokiaľ ide o ten koncept Európskeho hlavného mesta kultúry, aby som zaviedol také pravidlo alebo priam takú politiku, že keď sa krajina uchádza o tento titul, tak e, národná vláda musí urobiť naozaj úradné vyhlásenie o tom, aký bude príspevok zo strany národnej vlády bez ohľadu na to, aké mesto nakoniec tento titul bude niesť bez toho, že by čakali na tie konečné výsledky a bez toho, že by sa pozerali na to, či predstavitelia toho mesta sú z tej istej uh, strany, ako je vládnúca strana a tak ďalej. Toto by bol taký môj krok, že naozaj treba uh, si vyžiadať silnejší záväzok pardon, zo strany uh, vnútroštátnych vlád. Uh, v tejto veci. Čo sa týka pozne, áno, určite je tam Európska únia viditeľnejšia, možno preto, lebo Plzeň je najzápadnejším mestom v krajine a už aj predtým bolo naozaj veľmi proeurópske, čo, tak, čo nemôžeme skonštatovať o tej východnej časti krajiny. Takže áno, ja by som povedal, že áno, e, u nás je možno prirodzenejšie povedať, že áno, my sme Európania, toto sú teraz témy, o ktorých sa u nás hovorí. A čo nám zostalo? Mal som prezentáciu pred eh, dvoma týždňami v Plovdive o práve tom, tak povedať, dedičstve tohto projektu eh, a trvala jednu hodinu. Takže nedá sa to tak jednoducho a stručne zhrnúť, ale sú určité príklady miest eh, a toho, ako oni využili z tohto titulu Európskeho hlavného mesta kultúry uh, E, na, naozaj, e, keď sa pozrieme aj do histórie, spustili sa naozaj veľmi veľké projekty, ako napríklad e, filmový festival v Berlíne, ten začal v roku 1985 Berlína, ale to je naozaj dnes veľmi významná európska filmová cena, ktorá vznikla práve v roku 1985 a stala sa veľmi významnou. Potom sú určité mesta, ktoré sa rozhodli organizovať bienále alebo trienále ako pravidelné podujatia. Toto je tiež určitý spôsob, ako môžete si zachovať eh, dedičstvo tohto titulu. Existujú aj mesta, ktoré sa rozhodli ponechať si určité projekty a šíriť ich naprieč rôznymi organizáciami. Takže existuje množstvo spôsobov, ako možno postupovať je dôležité ale urobiť to čo najskôr v rámci toho jedného roka, kedy ste držiteľom toho titulu, kedy naozaj všetci sú nadšení a plne zapojení do toho úsilia. Ja by som povedal, že viac ako polovica miest, ktoré viedli, eh, pardon, niesli tento titul, tak naozaj to berú vážne a naďalej šíria toho ducha, eh, ktorý sa v meste šíril vtedy, keď boli nositeľmi tohto titulu. Áno, ďakujem pekne, nech sa páči. Menšia pripomienka alebo doplnenie toho, čo povedal Jiří ja neviem, či naozaj je možný dialog, ale naozaj treba podporu vlády, národnej vlády. To by veľmi pomohlo, bolo by to veľmi užitočné. Ja si ale naozaj myslím, že ak vláda dáva oveľa viac peňazí ako mesto, tak to môže byť až kontru, kontraproduktívne. A bolo to tak e, pri prípade Pečču, teda že my sme mali tú politickú e, podporu, aj keď nevedeli veľmi, čo to je to hlavné mesto kultúry, ale nemali výhrady. A keď sme získali ten titul, tak e, sme mali podporu, pretože sme sa veľmi zamerali na tie investície do infraštruktúry a naviac to bol volebný rok v Maďarsku, tak na e, miestnej ako aj na celonárodnej úrovni a preto politické strany e, jednoznačne povedali, že dobre vybudujeme nové mesto do roku 2010. ale oni sa chceli za každú cenu vyhnúť nejakým chybám, chceli byť, čo, e, aby to bolo čo najlepšie, hlavné mesto kultúry. A <clears throat> veľmi sa diskutovalo o tom, či sa budeme pridržať toho e, overeného, alebo či budeme trošku aj experimentovať. Išlo o to samozrejme zaručiť e, úspech a mať čo najvyšší počet návštevníkov. E, u nás v Péči e, sa stále menila aj riadiacia štruktúra, čo sa prejavilo pri tej implementácii. Mali sme zase iného primátora, to nebola jednoduchá situácia. Potom tá viditeľnosť mesta, áno, E, áno, zviditeľnili sme sa. A e, sme nedaleko od chorvátskej, srbskej e, hranice. Aj so Slovinskom a Nemeckom máme e, intenzívne vzťahy aj s, s príslušnými menšinami u nás. Ale e, určite ten medzinárodný rozmer tu, tam ostal v porovnaní s obdobím pred tým e, hlavným mestom ako sme sa stali hlavným mestom kultúry. 5-ročná e, príprava. Ja myslím, že to slúži na to, aby e, sa mesta mohli e, k tej príprave stavať tak progresívne, dovoliť si aj isté experimenty. A, ale dôležitý je ten št- stabilný, e, stabilný management a taktiež posilňovanie kapacít. To je dôležité pri ten prípravný tým, ale aj pre celé mesto a treba si uvedomiť, že si to vyžaduje čas a teda pripraviť sa aj na neúspechy. Takže si myslím, že je to dobré rozhodnutie. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Äh, ich würde jetzt in die zweite Fragerunde der Mitglieder... Druhé kolo otázok a odpovedí. Takže by sme dali priestor už len so parečníkom, aby sme sa dostali k tomu druhému kolu vystúpení expertov. Ak by boli ešte nejaké otázky predsa len na tých z prvého kola, tak by sme tomu dali ešte priestor. Ja viem, že je to veľmi zaujímavá téma, ale musíme e, predsa len trošku dozerať na čas a na pridržať sa štruktúry. Pán Matič, a ďalší. Thank you, Chair. First, uh, let me thank you for your great presentation. You. Ďakujem za vynikajúce prezentácie. Je to mimoriadne zaujímavá téma pre mňa, pretože Chorvátsko bude mať v roku 2020 Rieku ako uh, hlavné mesto kultúry. Mám niekoľko otázok, ktoré by mohli byť užitočné pre Rieku. Uh, chcem ich adresovať všetkým rečníkom aj keď všetci z vás ste už spomenuli, mm, to, na čo sa chcem spýtať, ale tak či tak vás poprosím odpovedať na otázku, ako zaručiť trvalú udržateľnosť aktivít programu e, Hlavné mesto kultúry. Financovanie, participácia. Je možné pokračovať s implementovaním aktivít po tom, čo rok pridelenia titulu Hlavné mesto kultúry skončil? Čo sa týka implementácie programov pre hlavné mesta kultúry, mohli by ste opísať externé a interné problémy, ktoré ste konkrétne riešili, s ktorými ste sa stretli? Ďakujem. Äh, äh, Pani Bilbao, nech sa páči. Sú tu mnohé otázky, ktoré padli v eh, prvom kole, preto najprv poďakujem všetkým, najmä odborníkom a najmä Javierovi, pretože on bol schopný poskytnúť v Donostii ten entuziasmus, ktorý bol potrebný. A to naozaj spôsobilo, že mesto napredovalo Chcem sa preto vás pýtať, panelistov, všimli ste si, že by nominácia vášho mesta naozaj niečo zmenila? Myslíte si, že mesta kultúry môžu použiť diverzitu kultúry ako nástroj, aby sa pohli vpred? Existuje urč- určitý prelom, kultúrny prelom, veľká zmena v meste kultúry, že sa odtedy veci dejú inak? Ja nie som z Donostie, ja som z Baskicka. Ale mne sa zdá, že sa to v tomto prípade všetko stalo, to na čo sa pýtam, pretože skutočne v Donostii um, zainteresovali občanov na podujatiach, každý si tam našiel svoje miesto a naozaj to všetkých bavilo. Bolo to tak aj v iných mestách? A posledná otázka. Javier bol aj v komisii pre menšiny. Zaujímalo by ma, že okrem Bielej knihy, ako to tu už bolo spomenuté, eh, mohli by sme mať možno iný model, nejaký vzorec, ktorý by sme mohli využiť, aby sa informácie z odovzdali eh, zo starších miest kultúry na novšie miesta kultúry? Pán Hajdes, ďakujem pekne všetkým rečníkom, pretože ukázali, že nepochybne európske hlavné mesta kultúry naozaj sú nástrojom propagovania Európskej únie, lebo sú financované Európskou úniou. Ľudia sa často prekvapia, keď vidia čísla za Plzeň, kde sa očakávalo 4,9 milióna európskych peňazí a dostali sme iba 1,9 milióna. Rozpočet na infraštruktúru bol veľký, 48,6 milióna. Dostali ste na to európske investície? A chcem sa spýtať aj iných hlavných miest kultúry, aké boli ich skúsenosti s európskym financovaním zo strany EÚ. Ďakujem, pán Hajde. Pani Počko. Budem hovoriť po maďarsky. E, odznilo tu veľa vecí. Chcela by som každému poďakovať za tie provokačné, stimulujúce prezentácie. Bolo to poprvý raz, keď som počula o neformálnych skupinách, e, zasadaniach kde sa vymieniali neformálne skúsenosti. Môžem sa spýtať, ako by sme mohli formalizovať tento proces, tieto vzťahy, tak aby na základe vašich skúseností by sa mohol možno dať návrh komisie, aby sa to všetko zefektívnilo? A druhá otázka, do akej miery je tento program stabilný, čo sa týka obsahu? To znamená, program sa definuje v prvom roku. Do akej miery sa to dá implementovať v roku 5? Aby sme sa stále pridržali zámerov prvého roka. Do akej miery je tu flexibilita, do akej miery sa dá zmeniť ten program, ktorý už bol prijatý. Ďakujem. Takže v rovnakom poradí prvý, re, prvý rečník. En orden inverso. Pán Baja Ruiz, nech sa páči. A vlastne to nebude v tom poradí, ale v opačnom. Dobre, stručne odpoviem na otázku trvalej udržateľnosti. Trvalá udržateľnosť projektov to znamená zabezpečiť, že sa priamo riadia tými, ktorí potom zostanú robiť túto prácu. Potom takýto subjekt Európskeho hlavného mesta kultúry pokračuje v 50 v prípade San Sebastiana v roku 2016 50 programov pokračuje. Niektoré projekty skutočne sú veľmi prepojené s mm, hlavným mestom kultúry, ale mnohé ďalšie sa vyvinuli, pokračujú ďalej po svojom. Ďakujem za otázku pani Bilbao. Myslím si, že toto sa celé nedovyvinulo a je to zaujímavý e, návrh. Bol pokus vytvoriť e, sieť, ale toto zosieťovanie sa nezavršilo, nepodarilo. A myslím si, že mnohí z nás mali pocit, že to bolo nevyhnutné, potrebné, ale nikto nič neurobil. Samotná Schéma, samotný plán, pokusy boli, aby sme to nejako rozanalizovali, aby sme informácie o hlavných mestách kultúry dali dovedná niekam na jedno miesto. Zdá sa, že to je jedna z najstarších iniciatív v Európe a na tom by sme mali ďalej pracovať. Čo sa týka financovania, v prípade San Sebastian to bol špecifický prípad, pretože my sme nežiadali žiadnu pomoc s infraštruktúrou. Náš program vychádzal z, ko- z koexistencie. San Sebastian je mestom, ktoré už predtým veľa navštevovali turisti. My sme sa zamerali nie až tak na cestovný ruch, lebo tento už máme dosť e, vysoký, dosť intenzívny. V tom istom roku sa nám podarilo vytvoriť e, dva, dva fondy, ktoré boli financované zo strany Európy. Toľko z mojej strany. Pán Suchanek. Hovoriac o financovaní a trvalej udržateľnosti, Podľa mňa najlepšia prax je budovanie kapacít. Spôsob, akým školíte kultúrnych pracovníkov, ako s nimi pracujete počas prípravy samotného projektu pred projektom, to sa mi zdá spôsob, akým udržať dynamiku a možno získať aj financie na trvalú udržateľnosť. Človek musí byť veľmi praktický, ako tu už odznelo, a mal by rozmýšľať o budúcných potenciálnych fondoch, napríklad tak ako nedávno v Plovdive už sú ku koncu svojho roka a vyhlasili cenu vyhlásili ďalej rok 2020 za iba začiatok a potom budú ďalšie následné aktivity, na ktoré tiež si ponechali peniaze v rámci tejto súťaže. Hovoriac o rizikách implementačných programov, podľa mňa je najväčšie riziko rovnováha medzi lokálnymi a medzinárodnými programami. Očakávanie miestneho obyvateľstva ukazuje, odráža diverzitu mesta a veľmi často projekt ako taký vychádza z inej základne, veľmi európskej, veľmi národnej či medzinárodnej základne alebo zásad. Takže toto potrebuje veľa obhajoby, veľa diskusií. A čo sa týka posledných otázok, sú tu možnosti e, zmeniť veci počas fázy implementácie, kde je možné vyhlásiť e, otvorenú súťaž Open Cause, aby sa zainteresovala miestna kultúrna scéna a bežní ľudia. 5 rokov je dlhý čas na rozvoj takéhoto typu projektu Povedal by som, že to možno treba skrátiť. Možno 4 roky by stačili. Ale Bitbook je určitý kontrakt, keď to raz mesto uzavrie, tak ho treba plniť. A ak nie, tak možno by prichádzali do úvahy aj pokuty. Jednoducho to mesto treba udržať v tom správnom švungu, na tej správnej trati, koľaji. Áno, u nás sa mesto dosť dramaticky zmenilo, pretože ľudia začali využívať verejný priestor iným spôsobom. Mnohé krajiny úplne prirodzene žijú kultúru v uliciach. V prípade Plzne najviditeľnejšia zmena bola, že sa kultúra vybrala do ulic a na verejné priestranstva z budov, zvnútra budov ľudia sú zvedavejší, zaujíma ich, čo sa deje okolo nich, participujú aj na veciach, ktoré boli pre nich úplne nové predtým a to naozaj malo dopad e, na naše mesto. A posledná vec, čo sa týka infraštruktúry. 48 miliónov na, inš- na mesto, ktoré má 170 tisíc obyvateľov, to sa zdá byť veľká suma, ale z európskych štrukturálnych fondov prišlo iba 20 tejto sumy. Neviem, či to je dobrá správa alebo zlá, ale čo sa týka koheznej politiky, Česká republika začína byť rozvinutou krajinou, takže už nie sú fondy dostupné na rozvoj infraštruktúry, ani kultúrnej infraštruktúry. To napríklad pre Chorvátsko neplatí chcem povedať, že e, rieka, e, podľa môjho dojmu, naozaj si počína dobre, udržiava rovnováhu medzi soft aktivitami a projektami infraštruktúry. Zistil som, že vyše 50 EÚ odfinancovalo nové súčasné múzeum súčasného umenia a knižnicu. To vzniklo z industriálnych pozemkov, na ktorých boli zbúrané staré továrne, teda sa na nich vytvoril úplne nový distrikt za pomoci európskych peňazí. Takéto niečo má vynikajúci potenciál a myslím si, že rieka naozaj ide v tom správnom smere. Pán Šalaj, áno, ja to chcem potvrdiť. Myslím, že sme na dobrej ceste. Udržateľnosť. Ja som tiež presvedčený, že sú dobré a menej dobré príklady. Péč je tým možno menej dobrým. Udržateľnosť sa dá dosiahnuť, keď sú udržateľné štruktúry a keď sa investuje do ľudí. A to je veľmi dôležité. A to vlastne povedal čiastočne aj Jiří. E, e, štruktúry sa nám v péči podarilo vybudovať nielen tie udržateľné možno, ale predsa len by to e, mohla byť skúsenosť. Po roku 2010 sa ten management nerozpustil a problém bol v tom, že sme tam zahrnuli všetky projekty, e, nie teda pod radnicou. A my sme sa snažili z tejto skúsenosti ťažiť aj po roku 2010. A e, stala sa z toho taká mestská e, firma pre rozvoj mesta, e, funguje dodnes, takže ťaží naozaj zo skúsenosti a slúžia na to aj európske prostriedky. A iný príklad z tej umeleckej oblasti, všeobecný manažment. Z toho sa stal staronový e, kultúrny inštitút mestský. Či je to dobré alebo zle, o tom by sa dalo dlho diskutovať, e, o tom inokedy, ale všetko teda to malo za cieľ tú udržateľnosť. A to si myslím, že je pozitívne. A rizika pri implementácii mnohé sme počuli, Takže môžem iba zdôrazniť, že je to veľmi dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi miestnymi aktérmi, ktorí možno nie sú až tak viditeľní alebo nemôžu vyvíjať veľké projekty a tými externými veľkými menami. Čiže veľký versus malý projekt, porozmýšľať nad tým a dosiahnuť rovnováhu. A ešte jeden aspekt – ja môžem povedať, že keď e, sa nedobre komunikuje s obyvateľstvom, tak to môže byť prekážkou. Takže je dôležité vysvetliť, čo, prečo sa robí, s akými rizikami. Čiže naozaj úprimná komunikácia. A e, investície do infra, infraštruktúry 140 miliónov to bolo v prípade Péču a 85 z toho boli európske prostriedky, takže ako vidíte, veľmi e, veľká spoluúčasť EU. A návrh pani Bočkor. Ja som sa podielal na tom e, vytvorení tej neformálnej siete Rozmýšľali sme nad tým, e, ako to najlepšie spraviť a teda je to síce zavretá spoločnosť, ale bez nejakých marketingových prejavov, e, čiže pracujeme navzájom a priberáme každý rok tie dve, tri nové hlavné mestá kultúry a potom Neustále rozmýšľame nad tým, kto sme a na čo slúžime. A ako povedal Javier, potom keď sa rozhoduje, teda ak by sme sa mali stať inštitúciou, tak potom musí súhlasiť celá sieť. Ja, vielen Dank. Um, dann verlas- Ďakujem pekne. Čiže týmto končíme to prvé kolo. Dostávame sa k druhej časti. Diana Sivle ako prvá. Ďakujem pekne. Po lotyšsky budem hovoriť. Rík Bielor, Európs z Gauspusa. Riga bola európskym mestom kultúry v roku 2014. Vždy bola kryžovatkou medzi juhom, severom a zároveň západom, východom. V Rige bolo mnoho ciest. Obchodné cesty ju križovali, ktoré pokračovali e, ďalej do Európy. Aj tzv. Jantarová cesta z Balského mora viedla dolu do Európy tá prinášala veľké hodnoty v tom čase. Európske mesto kultúry opäť prinieslo nové cesty, nové spôsoby a my sme sa museli naučiť, ako budovať takéto cesty metaforické dnešnou e, menou, ako šíriť tieto nové fakty. Náš projekt bol vytvorený počas hospodárskej krízy, ktorá bola skutočnou force majeure pre celú spoločnosť, ktorá bola deprimovaná, bojovala s ťažkosťami. Spoločnosť tedy potrebovala nejaký spôsob na prežitie, nejaké instrumentárium, pomôcok na prežitie. Preto sme si vybrali aj ako titul, ako názov Force Majeure a skúsili sme ho obrátiť na pozitívnu nôtu v kultúre. Bolo to niečo, čo môže poskytnúť neočakávané výsledky každému a môže zlepšiť mesto a situáciu pre všetkých. Hovorilo sa tu o ABCD, ABC. Ja som si však e, vybrala pre Rigu dlhodobý cieľ. Rozhodla som sa sledovať tematické línie. To nám umožnilo formalizovať určité hodnoty, určité pojmy. Prvým pojmom bol oceán. V tomto rámci sme hovorili o ľudských hodnotách a aktivitách, umeleckých aktivitách, spoločenských procesoch. Ďalšie veľké plus boli naše diskusie o spoločnej európskej kultúre, o konflikte mocností Hovorili sme o 100 rokoch, ktoré sme prežili, o svetových vojnách, ako zmenili Európu. A hlavné mesto Rigi sa nazýva ulica Slobody a je to aj dôležitý symbol. Ďalšou témou bola križovatka. Dlhodobo to bolo jedno z najväčších e, plus pre nás, pre Európske mesto kultúry, kryžovatky menia mesta. Mesta sa otvárajú a aj kultúra sa rozširuje. Keď sme začali naše projekty, štatistiky nám povedali, že v, len 15 ľudí sa aktivizuje v kultúre, participuje v kultúre a práve preto sme sa rozhodli, že komunikáciu E, okolo hlavného mesta kultúry zameriame na tých 85 ktorých sme si nazvali potenciálni aktívni spotrebitelia kultúrnych procesov. A nepochybne, keďže sme boli Európskym mestom kultúry a zapojili sme sa do tohto projektu, e, zvýšilo to povedomie ľudí určité rozhodnutia v meste zmenili kultúrnu stratégiu Rigi. Spolupracovali sme s komunitami, s predmestiami, okrajovými časťami mesta, rozličnými ďalšími vonkajšími okrajovými oblastiami. Mali sme niekoľko kreatívnych centier v meste, a najdôležitejšie, čo sa stalo, bolo, že naozaj e, konzumácia kultúry sa zvýšila. To bolo veľké plus. Ale pokračujme e, v téme krížovatky. Jantarová cesta symbolizuje spoluprácu, zvýšenú spoluprácu medzi umelcami v Lotyšsku a v Európe. Mali sme spoločné tvorivé činnosti a multi Disciplinárna sieť, ktorá sa vytvorila, zahrnula nielen zástupcov kultúry, ale aj ľudí z iných sektorov. Týmto sme dosiahli úplne novú synergiu. A samozrejme, ďalšia vec, ktorá sa udiala a bola závažná, v, roku, ktorým sme boli Európskym hlavným mestom kultúry, sme oslavovali rozmanitosť kultúry. Zvýšilo to pochopenie navzájom medzi rozličnými komunitami. Štatistiky z projektu Riga sú naozaj presvedčivé. Určite si môžete pozrieť štatistiky a čísla hovoria same za seba. Projekt bol úspešný, zvýšil sa počet turistov v rámci cestovného ruchu, Rigu si všimli zo zahraničia. Videli sme Rigu na zahraničných televíznych kanáloch – 18,9-percentný vzostup nárastu cestovného ruchu. Je to, cest, je to určitý ekonomický aspekt určitý, ktorý sa ľahko meria. Ale chcem ešte spomenúť jeden príklad. Tiež hospodársky aspekt, ktorý sa nevždy správne chápe. Ukážem vám to aj na priesvitke, na diapozitívu. Mali sme Choir Games, to bol veľký úspech. 27 spevákov zo, sedem, e, z, z viacerých krajín sa zúčastnilo. A tu vidíte spiev, spev a tanec, to je festival, kde sa zúčastnili spevacké zbory, boli to kultúrne podujatia, ktoré sa stali súčasťou dedictva UNESCO a mali sme spevákov zo 73 krajín sveta a spievali spolu v týchto zboroch. To bolo vynikajúce. Zvýšili sme tým aj hospodársky výsledok našich podujatí a pochopili sme, že 3 milióny eur, ktoré sme investovali do tohto podujatia, vygenerovali 21,5 milióna eur do rozpočtu. Takže kultúra je hospodársky oveľa silnejšia, ako sa zdá, alebo ako ľudia si myslia. Ale áno, vždy treba myslieť na hospodárske stránky veci, hoci emocionálny zisk je, hádam, ešte dôležitejší pri podujatiach ktoré vidíte na nasledujúcich priesvitkách. Toto je jeden z otváracích aktivít, jedna. Priatelia kníh, bolo to uprostred januára minus 15 a na uliciach bolo 14 tisíc ľudí celé hodiny a posúvali si knihy vlastne ich prenášali do novej budovy knižnice, zo starej budovy knižnice. Nová budova sa volá Zámok svetla, Hrad svetla, to je symbolický názov a naozaj táto reťaz, ktorým, kto, ľudská reťaz, ľudské reťaze, kedy si ľudia každú knihu podávali z rúk do rúk, to bolo skutočne emotívne. Tieto chvíle, chvíle ako takéto podobné chvíle sú závažné a tie sú tým najväčším ziskom. 5 rokov od tohto podujatia som sa pýtala sama seba, čo je čo bolo také jedinečné pre nás v projekte Európske hlavné mesto kultúry. Odpoveď znela, že to bola práve tá dlhodobá perspektíva, budúcnosť tejto iniciatívy. Budúcnosť, ktorú vytvárajú takéto iniciatívy v multietnickom európskom prostredí, kedy vznikne mozaika, ktorá zahrňa aj všetky konflikty, ktoré ukazujú kultúru konkrétnych miest. Klasické úrovne vzdelávania a vedy sa tiež istým spôsobom rozptýlia na, do informačných priestorov v, mes, v meste a potom treba čas na stabilizovanie týchto hodnôt. Tento čas žijeme dodnes. odtiaľ znova symbol force majeure. Aj dnes žijeme ten čas, kedy sme stabilizovali hodnoty, algoritmy a objavili sa na mapách našich kultúrnych systémov, našich krajín. Vznikli isté kultúrne hodnoty, ale zároveň hlavné mesto kultúry je aj istým spoločenským experimentom a dobrý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry sa udeje vtedy, keď sa kultúra na strane jednej a všetky aspekty na strane druhej e, veľmi dobre začnú doplňať, keď aj manažment kultúry funguje. Lotyšská kultúra je dôležitou súčasťou európskej kultúry a tieto ľudské reťaze boli asi najvýraznejším symbolom tohto projektu. Každý, čo particip- vystupoval, mal pocit, že je síce maličkou, ale významnou čiastkou zjednotenej Európy. Ďakujem, pani Čivle. Teraz e, pani Rosela Tarantino. Už sme sa s ňou stretli v Matere. Naozaj to bolo s veľkým nadšením odprezentované. Tešíme sa na vašu prezentáciu. Yes, thanks a lot and thanks for you. Ďakujem za pozvanie. Hovoríme o súčasnom Európskom hlavnom meste kultúry, ktorým je Matera. Yes. Uh, ah, uh, Matera is an iconic... Matera je ikonickým mestom. Mestom, kde, ktoré zažilo transformáciu. V 50. rokoch bolo hambou Talianska a zmenilo sa na mesto kultúrneho dedictva UNESCO. Táto zmena bola preto, že sme mali brilantné osobnosti z medzinárodných aj miestnych kruhov. Najdôležitejšia transformácia, ktorú Matera zažila, bola, keď sme sa uchádzali o názov Hlavné mesto kultúry. Táto súťaž podnietila ľudí, aby začali budovať určitý spoločný sen a potom ho nenechať iba v polohe sna, ale vypracovať aj bitbook. Bola to úžasná bitbook knižka. A tam je napríklad aj časť, čo robiť v nasledujúcich desiatich rokoch s vašim mestom. Boli tam aj nepríjemné otázky. Človek musí vystúpiť zo svojej bubliny, zo svojich hraníc a spolupracovať s inými umelcami, s Európou v podstate. Takže naozaj išlo o veľkú transformáciu, ktorú sme vtedy zažili. Keď sme písali túto bitbook, rozmýšľali sme, aký, aká výzva pred nami stojí. Matera je ikonické mesto, ktoré má 60 tisíc obyvateľov a je v regióne, kde je menej než 600 tisíc obyvateľov, ako mnohé podobné mesta v Európe, v oblastiach, ktoré nie sú až tak husto obývané. Popremýšľali sme, čo je pre nás dôležité. Chceli sme vytvoriť e, produktivitu, pro- produkovať kultúru. Aké mesta produkujú kultúru? Môže aj naše? byť takýmto kultúrnym centrom, generátorom? Áno, spolu s občanmi. Ak sa nám podarí zrúcať bariéru medzi umelcom a publikom. Preto sme si to vzali za závažný cieľ, za métu. Nebolo to ľahké, ale 82 predstavení ktoré sa prezentovali v matere, boli pôvodné, lokálne, originálne. A rozhodli sme sa nielen vyprodukovať v matere kultúrne podujatia, teda obsah, ale pracovať aj na forme. Mali sme školu, otvorenú školu, ktorá bola centrom výskumníkov na tvorbu prototypov a títo skutočne robili, vyrábali pozadie scény na výstavy, scény pre predstavenia a preformovali verejné priestory. Matera nebola len javiskom, ale bola v podstate manufaktúrou, výrobňou, dielňou, ktorej pracovali miestni, tvoriví ľudia, ale aj me- veľa medzinárodných umelcov. A nad týmto všetkým treba povedať, že 70 e, predstavení a podujatí e, na, sa na nich nejakým spôsobom podielali miestni obyvateľia. Napríklad lyrická opera, ktorú vysielali na Arte, ale bola e, mimo divadla, ale v meste Matera sa konala s obrovským zastúpením občanov. Takisto sme mali projekt e, Social Lights, spoločenské svetla, a ľudia sa rozhodli vyrobiť svetla, svietidla, a predstaviť ich na otváracom ceremoniáli. A boli tam výstavy na nezvyčajných miestach, v nemocniciach, v call centrách, niekde, kde sa bežne umenie nedeje, kde sa neprodukuje, nevystavuje. A toto je ďalší príklad. Každý poskytol svoje zbierky, čím je posadnutý. A vytvorili sme archív s ktorým potom pracoval choreograf Virginio Sieli, vytvoril Atlas emócií. 400 občanov vytvorili akúsi mapu emócií, vytvorili isté neviditeľné mesto a všetok tento materiál zo zbierok bol transformovaný performermi, kartografom a spisovateľmi, napríklad Alexandro Bariko a ďal, posunutý na vyššiu úroveň ďalej. Toľko to k projektom. Jedna vec, ktorá naozaj na mňa zapôsobila minulú nedelu. Zahrnuli sme do našej práce aj vzdialené oblasti. Gardentopia bola jedna z tém a pracovali sme na záhradách s umelcami. Jeden z umelcom bol ehm, poľnohospodár z malej dedinky Vesilikáda, ale bol umelcom. Umožnil nám uvidieť možnosti, ktoré, voči ktorým sme boli slepí. Ukázal nám budúcnosť. To bolo mimoriadne dôležité, to je takisto veľké plus toho, že sme boli súčasťou projektu Európske hlavné mesto kultúry. Toto je ďalší projekt o cestovnom ruchu, ktorých, e, e, kde sme s turistov urobili, urobili dočasných obyvateľov mesta, pretože sme boli zaplavení ľuďmi, návštevníkmi a zrazu sme ich nevideli ako nebezpečných, ako cudzích, ale ako dočasných občanov. V číslach to bolo naozaj impozantné. Mali sme dva, dve, dva bilióny spôsobov, ako vidieť materu počas naš, našho, našich podujatí. Teraz niečo o vyhliadkach. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby táto úspešná iniciatíva, ako ju všetci poznáme, bola posilnená. Možno, že je dôležité aj podpísať záväzné kontrakty medzi Európskou komisiou mestom a národnými vládami, pretože mesto nezastupuje iba seba samého, ale zastupuje iniciatívu. Toto je mimoriadne dôležitá vec, posilniť prepojenie na európskej úrovni medzi touto iniciatívou, kultúrnymi iniciatívami a urbánnymi a regionálnymi politikami, ktoré tiež majú svoju závažnosť. A toto je náš príbeh. Myslíme si, a ja úplne súhlasím, že Potrebujeme posilniť ekotým. Mali sme aj basketbalovú hru v Matere počas eh, projektu hlavného mesta kultúry. Mali by sme teda vytvoriť eh, rodinu a tým hlavného mesta kultúry, v anglické skratka ECO. Tvorivá byrokracia bol ďalší názov podujatia. Tvorivý proces je spoločnou výzvou pri Európskom hlavnom meste kultúry. Komunikácia je ďalším pojmom. Treba robiť spolu veci v súvislosti s trvalo udržateľným cestovným ruchom, to je ďalší tým. Distribúcia je ďalší pojem, ale možno, že už by som skončila a poviem viac neskôr. Ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči otázky. Judy. Judy? Ďakujem v prvom rade za prezentácie. Ľutujem, že som nie všetky mohla si vypočuť. Som rada, že tu dnes môžem byť, aj preto, že tu práve bola prezentácia o e, matere. Môj syn tam hral v otvorení nejakého koncertu, poslal mi aj video. Ja som žiaľ túto misiu e, v oktobri premeškala. On bol dokonca v televízii aj sa prihováral publiku. Ja som to preposlala Silvii Koste. E, chcela som sa pochváliť, že tam mám syna a hrá tam v tomto hlavnom meste kultúry. Takže bola to pre neho veľmi pozitívna skúsenosť vo vzťahu s materou ale chcem využiť svoj rečnícky čas na to, aby som e, hovorila aj o takých ťažších skúsenostiach e, plovdy v začiatkom tohto roka. Miestni politici podporovali homofóbiu, čiže nenávisť voči mm, homosexuálom. Bola tam výstava za práva e, homosexuálov a miestni politici sa do toho snažili e, vmiešať e, spochybnili management toho podujatia. Ja mám kontakty s Plovdivom, bola som tam vo februári. Na misii vôbec sa to nespomenulo, žiaľ. A ja mám... Potom som tam bola znova v lete a keď sa to dialo, tie útoky, tak som dostávala fotky priamo, tie grafity, hrozby e, tých, ktorí pracovali pre tú nadáciu. Je to vaše partnerské mesto, preto to tu spomínam. A aj sloganom pre Plovdiv bolo, tuším, e, spoločne buď stretnime sa, alebo držme spolu. Takže aj teda poukázať, že homofóbia nie je európskou hodnotou. Bolo to ku koncu uplynulého volebného obdobia. Neviem teda, ako to dopadlo, že som na to že sa o tom hovorilo, ale každopádne to nebola veľmi dobrá reklama pre Európu a Európske hlavné mesto kultúru teda, že takto veľmi otvorene sa e, protestovalo proti niečomu, čo by malo byť samozrejmosťou v Európe. Máte nejaké skúsenosti? Dokonca sa o tom hovorilo e, v novinách, aj v Guardian e, v Spojenom kráľovstve. E, Samozrejme, e, ľudia tam veľmi dobre obhajovali e, program a niektorí miestni polotoci, ktorí nie sú homofóbni, tiež e, odvedli dobrú prácu, ale naozaj my musíme chrániť európske hodnoty, hlavne keď ide o európske peniaze, ktoré sú použité a teda aj o európsku značku alebo značku Európa, EU. Toto bol teda príklad z Plovdivu ale taktiež ma znepokojuje cenzúra. Skúsenosť e, vo Vilate to dokázala. tá firma, ktorá za tým bola, má názov SH hviezdička T. Um, mali e, odviezť nejakú prácu vo Valete na Malte. Potom hovorili, že toto nemôžu, hento nemôžu kvôli e, zavraždenej novinárke Daphne Caruana Galicia. A e, je tam každý večer spomienka, ale na druhý deň sa tie stopy odstraňovali teda keď bola Valeta hlavným mestom kultúry. Takže potom e, to dokonca uviedli vo forme e, divadelnej hry. Ich skúsenosť s cenzúrou, dokonca v Londýne ju hrali. Takže ja tu vidím skutočné problémy, ak nesledujeme dostatočne dôsledne využitie našich európskych prostriedkov. Chcela som to spomenúť, pretože keď to neurobíme my ako politici, tak potom e, umelci, ktorí sú na tej úvodzovkách nesprávnej strane, to určite nebudú môcť spraviť a to nevrhá dobré svetlo na, to, na tú úžasnú sieť, ktorú ste vybudovali. Sieť e, hlavných e, miest. Pán Vladimov. Žiaľ bez mikrofónu rečník. Izvinám sa. Iskám da благодаря našte gosti e, za inter... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, za prezentácie. Ja som naozaj spokojný s tým, čo sa tu práve povedalo. Ja chcem zablahoželať k tým pekným iniciatívam, ale Predsa len chcem zdôrazniť dve veci. E, reklama, e, niektorí hovoria, že sa o tom dostatočne nevie. Ja sa s tým stotožňujem. A mohli by sme asi oveľa viac investovať do reklamy, aby sa vedelo, ešte viac o tejto iniciatíve, pretože je za tým veľa pekného, teda čo sa deje v tých e, európskych hlavných mestách kultúry. <clears throat> E, už sme tu síce čiastočne počuli odpoveď, ale čo sa stane po uplynutí toho roka? Toho roka, počas ktorého je to mesto hlavným mestom kultúry Každé mesto má svoje originálne nápady, ktoré by eh, si asi zaslúžili pozornosť. Nemal by to byť iba nejaký ročný ohňostroj. Myslím, že treba vytvoriť sieť alebo platformu týchto mm, bývalých miest, aby mohli aj naďalej existovať a rozvíjať svoje iniciatívy. A e, aj e, to, čo povedala e, lotyšská predstaviteľka Riga, ten počet spotrebiteľov kultúry výrazne vzrástol. Myslím, že je to jeden z cieľov. Ide o to zviditeľniť kultúry, kultúru, pomôcť jej. Musíme zvýšiť, alebo aspoň sa snažiť zvýšiť počet e, návštevníkov kultúrnych podujatí. Ja nechcem protirečiť e, kolegyni, ktorá e, opisovala to dianie v Ploudi v kontexte homofóbie, ale ja nemôžem súhlasiť s myšlienkou, že by bulharská spoločnosť bola všeobecne poznačená takýmito náladami my máme politikov, ktorí otvorene e, hovoria o svojej homosexualite, určite sú aj e, homofóby, ale netreba to zovšeobecňovať. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či sú ešte nejaké otázky. Zdá sa, že... Ale áno, pani Melbade. Ďakujem aj za toto druhé kolo prezentácií. Bolo to dosť inšpirujúce. Ja som si spomenula na Rigu v roku 2014 na rôzne aktivity. Dve otázky. Vy ste tu všetci experti, eh, hovoríme o tom, ako lepšie eh, navrhnúť tieto programy. ako možno, že sa lepšie pripraviť e, na tú kandidatúru, ako vybrať tých najlepších a potom, keď už sa mesto vyberie, čo by mohlo byť ťažisko pri budovaní účinných manažerských e, štruktúr, aby boli udržateľné výsledky, aby to išlo nad rámec takých tradičných kultúrnych podujatí <clears throat> a ako teda naozaj zapojiť miestnú komunitu, aby sa aktívne podielali na tom programe. Ďakujem, ak sa už nik nehlasí o slovo, tak sa teraz vyjadrím aj ja. Už sa to povedalo viackrát, že treba asi oficiálnu sieť štruktúrovanú. Tá chyba je neformálne združenie. Sú aj kontakty medzi jednotlivými hlavnými mestami mestami kultúry, ale nie je to oficiálna štrukturovaná sieť pre všetky mesta. Takže o tom sa už hovorilo aj v uplynulom e, volebnom období. Opakovane na pôde nášho výboru, čo potrebuje konkrétne takáto sieť, e, čo sa dá e, podľa vás konkrétne spraviť, kde to podporiť, ktoré body sú obzvlášť dôležité ak by sme naozaj takúto sieť chceli vybudovať, na čo dbať. Takže veľmi hmatateľne. Možno, že nie všetci e, by sa mohli vyjadriť. Obrátim sa hlavne na e, Rigu a Materu. Matera, o tom sme už hovorili. Pani Tarantino v samotnej Matere sa hovorí o vytvorení takejto oficiálnej siete aj na druhej strane rečníckého pódia sa to vlastne spomenulo, ako všetkých spojiť, čo na to treba, aké štruktúrálne predpoklady, potom čo by mali plniť samotné mesta. Takže Matera a Riga, ale samozrejme, ak by sa veľmi chceli vyjadriť aj iní, tak dostanú priestor. Ja by som chcela ešte odpovedať na tie predchádzajúce otázky. Takže sa možno pokúsim aspoň čiastočne myšlienka siete alebo nejakej štruktúry, ktorú by bolo potrebné vytvoriť. Tu mám trošku iný názor. Európske hlavné mesto kultúry je projekt pre e, špecifické mesto. Áno, samozrejme, ostane niečo, dlhodobé investície, istá skúsenosť, o ktorú sa treba potom podeliť, niečo, nejaké poučenie, ale neviem, či vytvoriť formálnu organizáciu alebo štruktúru, či by to skutočne prinieslo také výhody, ako tá neformálna sieť, s ktorou mám skúsenosť. A už sa to tu spomenulo, to bolo veľmi dôležité, užitočné. Takže to ukazuje, že to najdôležitejšie je zdieľanie a e, spoločná skúsenosť. A myslím, že to by malo byť možné zdieľať aj bez nejakej oficiálnej štruktúry, ale to je naozaj môj súkromný názor. Ja, man bija aizdomājos par šo aplaudīgus gadījumu. A ešte ďalšie otázky. Incident v Plovdive. Ja súhlasím s tými európskymi hodnotami. Sloboda, sloboda myslenia, sloboda tvorby. A určite by nemala byť akákoľvek cenzúra. Myslím, že to ani možné nie je, aj keď to je to možno háklivá otázka, ale aspoň sa nad tým teda je možné zamyslieť. Takže ja som sa zamerala na tú slobodu tvorby, ktorej by nejako nemalo byť možné stať v ceste. Par uh, eh, kultúrs gals galvaspilsētas iniciatívas... Uh... Eh, Potom tá iniciatíva zviditeľniť eh, tento titul. Ja mám skúsenosť s Rigou a môžem vám povedať, že keď máte málo peňazí, tak musíte naozaj zvážiť, kam budete investovať. A môžem vám povedať, že cena eh, Mercury bola naozaj zameraná na tie tvorivé procesy. Išlo o to umožniť eh, financovať kultúru a preto boli potrebné isté eh, obete vyčleniť prostriedky na marketing, na reklamu. Ja to viem veľmi dobre, pretože som sa zúčastnila aj na veľkých kultúrnych podujatiach v iných mestách. Je to veľmi aktuálna téma. Takže ak treba niečo vyčleniť, tak možno mať nejakú samostatnú štrate- stratégiu alebo rozpočet pre komunikáciu. My ako organizátori totiž to musíme nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma oblastiami a vždy sa musíte nejako rozhodnúť v mojom prípade to bola tá tvorivá časť. A chcem tiež povedať, že čo sa týka investícií do infraštruktúry, kultúrnych infraštruktúr, Hlavné mesto kultúry to nie je nejaký konštrukčný projekt e, v prvom rade. E, je to viac, ide o to presvedčiť mesta, e, dokonca celé krajiny, že musia do toho zahrnúť aj budovanie kultúrnych infraštruktúr. Ale nie je to v prvom rade konštrukčný projekt, stavebný projekt. My e, sme mali trošku inú situáciu. My sme to začínali, keď vrcholila kríza eh, o infraštruktúru ani nešlo, pretože na to jednoducho peniaze neboli. Ale tak všeobecnejšie myslím, že projekt eh, Európske hlavné mesto kultúry by v prvom rade nemalo byť o budovách, o stavbách, ale skôr ide o to presvedčiť eh, E, tých, ktorí rozhodujú, že je niečo nevyhnutné. A potom tu bola ešte jedna otázka, čo by sa dalo povedať z mojej skúsenosti. Tento projekt je skutočne dobrou hnacou silou ktorá umožní zamyslieť sa nad tým, čo sa deje v nejakom meste alebo krajine e, v oblasti kultúry. A tých 5 rokov naozaj treba na zmenu myslenia a plánovania, čo zachovať, čo nie. A to sme spravili v Ja asá diskusija pre to, kas ir svarīgāk mūsu komandā, Interne sme o tom hovorili, čo je dôležitejšie, potom sa o tom hovorilo na úrovni mesta alebo dokonca celej krajiny. Samozrejme boli aj politické koalície, rivalita, ale predsa len sme sa dopracovali k istému konsenzu. Je teda dôležité diskutovať. Je to súčasť tohto projektu Európske hlavné mesto kultúry ak e, pripustíme, že sa postupne top management zmení, tak potom je dôležité vytvoriť ten koncept a zrealizovať ho, presvedčiť úrady o tom, že by sa to malo spraviť tak, ako sme to naplánovali. A to želám aj budúcim hlavným mestám kultúry. Ja, vielen Dank. Ďaká. Um, ehm, teraz Matera. Prvou otázkou začnem. Plodiv. Nás to veľmi znepokojilo. Tá cenzúra a ale bolo to dosť dôležité, pretože to bola kontroverzná otázka a európska kultúra eh, musí byť tou silou, ktorá takéto niečo dokáže prelomiť aj predsudky. A bolo to veľmi dôležité. I'm listening. <laughs> so, and, uh, so this was... Takže určite to bolo dôležité. No a potom na druhej strane my sme prostredníctvom sociálnych médií a vyhlásení podporili, pomáhali našim priateľom v Plovdive. Ale toto je aj vec, o ktorej sme diskutovali, keď sme sa stretli v Plovdive počas toho tzv. rodinného stretnutia. Hovorili sme o e, otázkach e, ľudských práv, umeleckej nezávislosti a podobne. Takže bola nastolená aj taká otázka, či máme udeliť tento titul mestám, ktoré nerešpektujú základné ľudské práva, respektíve krajinám, ktoré nerešpektujú základné ľudské práva. Toto je možno otázka, ktorú by sme si tiež mali e, položiť tomto smere som bola veľmi rada, že e, Plovdiv, čo je mesto, ktoré mám naozaj veľmi rada, sme mohli spolupracovať e, s ľuďmi, ktorí majú skutočne otvorenú myseľ a som veľmi hrdá na ten e, projekt spolupráce, na ktorom sme pracovali. Nuž a sú tu ľudia, ktorí sú odvážni a ktorí sú, dá sa povedať, povedať trúfali a nakoniec sa im podarilo predsa len zorganizovať túto výstavu. Čo sa týka no, otázky, čo neskôr, čo ďalej v Matere, ten aspekt e, spoločnej tvorby je určite to dedičstvo, e, na ktorom chceme ďalej pracovať. chcem byť v kontakte aj s našimi e, obyvateľmi. My taktiež vypracujeme aj s ďalšími európskymi hlavnými mestami kultúry, určité uh, veci, ktoré by sme potom chceli posunúť aj ja predsedovi parlamentu Sasolimu. A budeme naozaj veľmi radi, keď sa budeme môcť v priebehu decembra podeliť s vami o tieto informácie. Nuž a uh, pokiaľ ide o uh, to, čo bolo dôležité, dôležitý bol prístup, lebo my sme využili takú mm, kartu, ktorá bola takým, dá sa povedať, pasom, ktorý dával prístup na všetky podujatia, tie najväčšie, ale aj na tie malé. Uh, semináre. A takýmto spôsobom všetci ľudia, bez ohľadu na vek, vzdelanie, pôvod a tak ďalej, sa mohli zúčastniť tejto hry. Takže to bolo pre nás naozaj veľmi dôležité. Čo sa týka ďalších typov pre Európske hlavné mesta kultúry, ja si myslím, že je to dôležité, pretože je to naozaj veľmi veľká príležitosť, ako nanovo zmeniť alebo nanovo vymyslieť e, celé e, mesto. Je to naozaj e, veľká príležitosť, ktorá si ale samozrejme vyžaduje aj veľké množstvo práce. Je to práca, ktorú treba vykonávať spoločne s miestnymi, ale tiež s externými partnermi, pretože oni e, prichádzajú s takým náhľadom zvonka, vidia to, čo vy normálne nevidíte, takže toto by bola asi taká moja rada. Nuž a taktiež by som odporúčala užšie spolupracovať na jednej strane s občanmi, na druhej strane s inštitúciami, pretože inštitúcie sú tie, ktoré vám eh, musia poskytnúť podporu, aby ste toto vôbec dokázali urobiť, aby ste boli naozaj silní. No a s občanmi musíte spolupracovať preto, lebo je to naozaj veľmi veľká príležitosť, eh, ako na novo vybudovať eh, spoločenstvo, dá sa povedať. Čo sa týka siete, a tu by som sa vrátila aj k tej otázke, ktorá sa týka komunikácie. Ja si myslím, že táto sieť má veľký potenciál, pretože napríklad môže posilniť uh, podporiť tú komunikáciu, pokiaľ ide o Európske hlavné mesto kultúry. V prípade Rigi napríklad sme sa rozhodli uh, investovať viac do kultúry ako do marketingu alebo komunikácie, ale ak by existovala takáto sieť, mohli by sme zoskupiť všetky zdroje a taktiež by sme mohli mať o mnoho väčší vplyv v oblasti komunikácie. Takže toto nie je vec, ktorá sa týka matérii, toto je vec mm, európskeho rozmeru. Je to európsky program a z tohto dôvodu musí mať e, aspoň európsky e, dosah e, v rámci komunikácie. Mohla by som hovoriť konkrétne o nejakom jednom jedinom príklade my sme mali taký tím e, dobrovoľníkov pre sociálne médiá. Ak by ste si napríklad mohli vymieňať týchto dobrovoľníkov medzi jednotlivými európskymi hlavnými mestami kultúry, tak by opäť prišli s nejakým novým európskym pohľadom. To je taká naozaj veľmi malá vec, ale existuje množstvo vecí, v ktorých by sme mohli spolupracovať. Webová stránka napríklad ktorá môže hovoriť o samotnom meste, nielen ale o tom, ktoré aktuálne je nositeľom tohto titulu, ale aj o tých, ktoré e, boli držiteľom titulu v minulosti alebo ktoré ho dostanú v budúcnosti. Európska komisia aktuálne financuje iniciatívu na podporu a pomoc budúcim európskym hlavným mestám kultúry, aby mali určité činnosti, Eh, ktoré by im umožnili vytvoriť určitú sieť. Ale ja si myslím, že toto úsilie sa dá ešte ďalej podporiť. Nož a je naozaj veľmi veľa vecí, ktoré by sme mohli takýmto spôsobom zoskúpiť a potom z nich spoločne ťažiť. Napríklad udržateľný cestovný ruch, eh, boj proti byrokracii, budovanie kapacít a tak ďalej a tak ďalej. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ja mám, myslím, ešte aj jednu reakciu tuto z tejto strany stola, takže nech sa páči. Áno, ja by som chcel zareagovať na dve veci. Jedna sa týka siete. Ja som si myslel, že e, budem v menšine, ale naozaj plne podporujem myšlienku toho, aby takáto sieť európskych hlavných miest kultúry fungovala na tej neformálnej úrovni, pretože funguje takým dosť pragmatickým spôsobom. E, teda budúce Európske hlavné mesto kultúry je hostiteľom tých ostatných. Jediné, čo musíte urobiť, je zaplatiť si lístok. Nie je tam žiadna byrokracia, nič takéto e, nepotrebujeme nič ďalšie, aby sme mohli naplno ťažiť z takejto siete. Takže ak by sme toto vytvorili ako oficiálnu platformu pod hlavičkou Kreatívnej Európy, neviem. Ale e, pán Silvan Pasko, ktorý je zodpovedný za monitorovací proces, e, pokiaľ ide o Európske hlavné mesta kultúry, on vám môže e, poskytnúť ďalšie informácie o tých formálnych sieťach, pokiaľ ide napríklad o otázku budovania kapit E, kapacít, pardon. E, toto je podľa mňa naozaj veľmi dobre vytvorený a veľmi dobre funkčný nástroj. No a potom ešte stručne k e, plav, plovdivu a k valete. Pred chvíľkou ste o tom hovorili. To, čo sa stalo v Plovdive, nakoniec bolo úspechom. Áno, najskôr to bola veľmi veľká výzva pre ten tým, ale nakoniec to zvládli. Prežili to, zachovali si tvár, a to podujatie sa nakoniec uskutočnilo. Takže si myslím, že v tomto svete populizmu, v svete, v ktorom sociálne médiá majú tak veľkú moc, sa môžu určité veci stať a budú vždy určití politici, ktorí budú klásť takéto provokatívne otázky. V Plovdive sa im to podarilo zvládnuť a nakoniec e, to bolo skvelé PR, dá sa povedať, pre inak e, nie až tak veľmi známu udalosť. Čo sa týka Valety, to bolo podľa mňa niečo úplne iné, to je úplne nepriateľné tam nevidím e, absolútne žiadny úspech v celom tomto príbehu cenzúry, skrývania faktov o zločinoch, a ďalších e, veciach, ktoré s týmto súvisia. Na nešťastie ale nemáme žiadne nástroje, ktoré by umožnili podniknúť určité kroky proti takýmto európskym hlavným mestám kultúry. Neviem, či toto môže prebrať komisia možno na administratívnej e, úrovni, možno takéto kroky možno podniknúť. Aj pokiaľ ide o ten monitorovací a výberový panel, ten sa potom odmietol zúčastniť toho zahajovacieho ceremoniálu, aby tým e, ukázal, že je proti takýmto činnostiam dokonca e, týchto najvyšších politických predstaviteľov. Ale Neviem, aká silná bola nakoniec e, takáto politická reakcia. Ja by som bol asi očakával, že to bude trošku silnejšie. To je všetko. Ďakujem. Po Ježi je nie je úplne ľahké e, hovoriť. Ja opäť môžem potvrdiť, že ja by som tú sieť ponechal v súčasnej podobe. Je to účinné. Ak by to malo byť formálnejšie, tak by ak to mám povedať provokatívne, tak by bolo ťažké eh, rozhodnúť, kto bude členom, eh, kto je hlavným mestom kultúry, mesto alebo tí, tie zúčastnené strany. A eh, preto by tá sieť mm, by sa mohla stať takou sieťou, kde by sa zúčastňovali aj primátori. Už by to nebolo iba na tej operatívne E, úrovni. Veľmi formálne. To by bola škoda. Potom sú úlohy, o ktorých stále diskutujeme, možno, že už nie je tak naliehavo, ale predsa len otázka archívu, ako tieto e, skúsenosti spracovať, postúpiť ďalej ja si myslím, že vďaka digitalizácii je mnohé možné, možno nie všetko, ale mnohé. Čiže mm, posielať to ďalej, sprístupniť to čo najväčšiemu počtu záujemcov. A už sa povedalo, že niekedy chceme ešte e, rozvinúť tie úlohy siete na Malte. Možno, že si pamätáte na ten prípad. Boli isté vyjadrenia z oči voči novinárom alebo rodine my ale sme nemohli viac spraviť, ako napísať list, aj keď eh, myslím, že je dôležité aspoň niečo také symbolicky. Ďakujem, pán Plaja Ruiz. Potom to musíme ukončiť, pretože ešte máme troch rečníkov a aj im chceme dať priestor na otázky a odpovede. Gracias, je prometido ser muy breve. Ďakujem pekne. Ja som eh, sa rozhodol, že eh, jednoducho Požiadam, aby ste sa pozreli na stránky Európskeho hlavného mesta kultúry a vidíte, eh, o čo vlastne ide. Ak by sme mali takúto sieť, eh, viete, ja si myslím, že jedna takáto sieť nám stačí. Ja si myslím, že sa potrebujeme ubezpečiť, že budeme hovoriť o tom, akú podobu by mala takáto sieť prípadne mať. Ako výbor eh, Európskeho parlamentu pre kultúru určite môžete aj vy mať eh, značný dosah na toto. Existuje množstvo rôznych projektov, ktoré sú dostupné online, ktoré ak si pozriete, tak si môžete vytvoriť eh, vlastný názor. Môžete mi možno napríklad povedať, kde podľa vás bude európska kultúra o 5 rokov, alebo kde bola pred 5 rokmi? Myslím si, že je dôležité pozrieť sa na to, aký pokrok možno dosiahnuť za 5 rokov. Pretože ja si myslím, že 5 rokov, pokiaľ ide o kultúrny vývoj, je zároveň krátka, ale aj dlhá doba. Pokiaľ ide o mesta, ktoré možno nominovať ako európske e, hlavné mesta kultúry, teraz sa to zmenilo na trojročné obdobie, celý tento cyklus, tak ako sme pred chvíľkou povedali. Ide o celoeurópsky projekt, to je myslím si jasné. Ja podobne ako mnohí e, ostatní ľudia som naozaj strávil mnoho besenných nocí, keď som o tomto rozmýšľal, takže asi týmto by som to uzavrel. Äh, Áno, ďakujem pekne všetkým členom panelu. E, Teraz prejdeme k druhej časti našej diskusie, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne všetkým, e, ktorí e, k nám prišli. Myslím si, že takýmto spôsobom máme naozaj veľmi dobrý prehľad aktuálne o tom, čo sa odohralo v tých jednotlivých mestách. Je vždy dôležité vedieť, čo sa dialo v praxi, v tých konkrétnych regiónoch, e, ktorých sa tieto projekty týkali. Takže si myslím, že toto naše zasadnutie z tohto hľadiska bolo naozaj veľmi prínosné. No a teraz už sa obraciam na ďalšie dve Eh, expertky z nášho odborného panelu. Und ich darf, äh, Frau Amann, äh... Eh, pani Aman, pani Vlazel a pani Garcia, prosím, prídite hore na pódium. Myslím, že všetci zaujali svoje miesta tu hore na tribúne rečníkov. Pani Silvia Amana, pani Agnieszka Vlazel a pani Beatriz Garcia. Srdečne vás tu vítam. Prvé dve, pani Amana a pani Vlazel, majú spolu 5 minút a potom pani Garcia tiež 5. Pokúsme sa to rešpektovať. Máme trošku časový skls. Chceme mať ešte to kolo otázok a odpovedí. Takže myslíte na to. Pani Jaman alebo pani Lázar. Pani Jaman. Yes, thank you very much for... Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. My budeme mať e, túto prezentáciu spoločne, ja a Agneška. Na to sme zvyknuté, lebo parlament nás nominoval do tohto panelu pred 5 rokmi, takže naozaj už sme si e, vybudovali takého ducha spolupráce. Takže by bolo naozaj e, o mnoho lepšie, ak by sme túto prezentáciu predniesie spoločne. Budeme hovoriť o tom, ako lepšie e, naplno využiť potenciál európskych hlavných miest kultúry. Nuž, ale predtým, než e, sa bližšie pozrieme na tie budúce možnosti a možnosti zlepšenia, tak by sme radi povedali, že Európske hlavné mesto kultúry je podľa nás veľmi úspešná iniciatíva. Je to naozaj úspešný projekt, ktorý, respektíve čo môžete zistiť, aj keď sa na to pozriete um, z takého všeobecnejšieho hľadiska. My ako panel sme tu práve na to, aby sme poskytli takýto širší pohľad eh, na vec, a myslím si, že e, množstvo inšpirácie môžeme nájsť e, e, v rámci Európy, ale aj mimo Európy, respektíve množstvo príkladov, ktoré sa inšpirovali týmto modelom Európskeho hlavného mesta kultúry. Takže si myslíme, že ten potenciál je značný, sú tu aj mnohé nové príležitosti a mali by sme teda toto považovať za taký východiskový bod, ktorým začneme túto prezentáciu. Áno, uh, my máme toho veľa čo povedať, budeme sa snažiť zdôrazňovať tie hlavné veci, pretože samozrejme spomenieme iba zo pár vecí. Najskôr by som chcela povedať, že obec nás nominoval alebo menoval Európsky parlament, ale aj kolegyňu Kristínu Foriňu eh, bo ju tiež teda vybrali, eh, alebo ju ste vybrali práve vy. Nuž a takýmto spôsobom bude celý ten panel, respektíve sa stal ten panel rodovo vyváženým, čo by sme chceli zdôrazniť. Chcela by som povedať, že panel funguje na základe dvoch takých podmienok. Jednak sa snažíme e, vybrať čo najlepšie Európske hlavné mesto kultúry e, v danej krajine. Nuž a potom máme na starosti monitorovanie toho procesu vykonávania. To sú dva úplne odlišné príbehy a myslím si, že je veľmi dôležité zmieniť, že s novým rozhodnutím sa úloha panelu zmenila. Teraz máme 10 medzinárodných expertov a môžeme e, zapojiť do našej práce iba dvoch národných expertov. To znamená, že tá expertíza, s ktorou pracujeme, je naozaj veľmi rôznorodá, ale ten model práce je naozaj veľmi dobrý. E, procesy našej práce sú veľmi demokratické, transparentné a aj parlament sa značne zapája do budovania značky Európskeho hlavného mesta kultúry. A poskytuje aj určitú záruku kvality tohto projektu. Myslím, že čo je tiež dôležité zmieniť v tomto kontexte je, že sme si vypočuli množstvo príkladov e, predchádzajúcich európskych hlavných miest kultúry, ale teraz prichádza trošku taký bod zlomu, pretože od budúceho roka uh, budeme uh, viditeľne uh, uplatňovať už nové pravidlá v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Preto tu máte aj harmonogram už od teda budúceho roka. My sme si uh, urobili taký e, predbežný výber. Vidíte, že tam máme určité nemecké, slovinské mesta. Je veľmi dôležité chápať e, toto od samého začiatku, pretože pravidlá aj samotný rámec sa výrazne zmenili oproti tomu predhošlému stavu. Tu teraz vidíte 6 kritérií na základe ktorých vyberáme nové európske hlavné mesta kultúry a ktoré potom aj monitorujeme ďalej. Chcela by som hovoriť predovšetkým o zopár z nich. Jednak e, dlhodobá stratégia a dedičstvo, dá sa povedať. Toto je teraz veľmi dôležité. Predtým sme mali iba dve kritériá, ktoré neboli až tak veľmi jasne zadefinované. Teraz ich máme šesť a každé, každé z nich má také čiastkové kritéria, takže tú prácu máme o mnoho lepšie naštruktúrovanú. čo sa týka zlepšení, čiže čo možno zlepšiť. Vidíte, že tu je dosť veľa bodov, ja by som hovorila možno tak o dvoch alebo troch. Myslím, že čoraz lepšie chápeme, že mesto nie je nejaké samostatne stojace územie. Je to územie, ktoré sa nachádza, ktoré je obklopené určitými regiónmi. Nuž a Takýmto spôsobom sa teraz e, postupuje, alebo na základe tohoto sa teraz postupuje tak, že mestá sa e, uchádzajú o tento titul spoločne s regiónmi, takže je to trošku aj taký prvok kohézie, dá sa povedať, súdržnosti. Potom, čo je tiež dôležité, a tiež už to dnes odznelo, je otázka rozpočtovej stability. Toto súvisí s viacerými aspektmi. Jednak je tu určitý pákový efekt, Eh, ktorý poskytuje samotný titul Európskeho hlavného mesta kultúry. My rozumieme, že pokiaľ ide o tie príspevky, ktoré to predstavuje, tak môžu byť možno sami o sebe malé, ale je tu značný pákový efekt, ktorý znamená, že prichádzajú čoraz väčšie, nové, ďalšie zdroje. Pokiaľ ide napríklad aj o eh, rámec vytvorenia určitej eh, spoločnej, spoločného riadenia a podobne. Potom ďalšia vec, e, tak ako už odznelo, niekedy sa stáva, že záväzky nakoniec neboli dodržané, alebo že bolo treba za účelom e, e, dosiahnutia určitých záväzkov viesť veľmi náročné rokovania. Ak však nemáte potrebný finančný rámec, tak musíte ukončiť všetko. To sa netýka, alebo neovplyvňuje to iba samotný program, ale aj budovania organizačnej štruktúry, pretože napríklad nedoskážete najať potrebný pers personál, aby ste možno dokázali spolupracovať a šíriť povedomie na európskej úrovni. Takže toto sú veci, ktoré podľa nás by mali byť tiež mm, viac presunuté na vnútroštátnu úroveň. Nuž a je tu ešte aj ďalší argument, ktorý možno v tejto súvislosti spomenúť a síce, že e, čo sa týka toho e, procesu e, predkladania kandidatúr na Európske hlavné mesto kultúry, toto je niečo, čo sa týka celej krajiny. Teraz máme toľko miest, ktoré predkladajú kandidatúru. Máme tu teraz tie nové pravidlá, e, stratégie, ktoré sa týkajú vývoja kultúry, mobilizuje sa populácia, stavajú sa alebo budujú sa celé týmy, ktoré na tomto majú pracovať. A to znamená, že všetci by mali pochopiť, že takto to prebieha, že nejde iba o nejakú konkrétnu súťaž, ale že je to naozaj veľmi rozsiahly dlhodobý proces. Áno, pokiaľ ide o Európske hlavné mesto kultúry, to je v podstate nielen projekt, ale aj príležitosť vytvoriť kultúrne činnosti, spolupráce, a spolupráce na rôznych úrovniach v rámci jedného mesta. Je tu samozrejme aj určitý, určité zlepšenie, pokiaľ ide o budovanie kapacít, nielen v oblasti kultúry, ale aj v iných odvetviach. A samozrejme, e, to súvisí aj s tým, že sa rozšíri to možné publikum pre e, kultúrne činnosti, ale sú to e, zlepšenia, ktoré sa dejú nielen na miestnej, ale aj na európskej úrovni. Jedným z hlavných pozitívnych bodov európskych hlavných miest kultúry je to, že tu máme o mnoho väčšiu sociálnu súdržnosť alebo spoločenskú súdržnosť v týchto uh, mestách, pretože toto sú veci, ktoré naozaj značne zúrazňujeme počas celého tohoto procesu. No a tým sa dostávame k tej kľúčovej časti. Už sme veľa hovorili o kultúrnom vývoji jednotlivých miest dnes, ale čo sa týka tých miestných, eh, regionálnych alebo národných eh, eh, rozvojov kultúry, treba si uvedomiť, že do hry tu vstupuje aj medzinárodný a celoeurópsky rozmer, pretože toto je európsky projekt. Takže mali by sme hovoriť nielen o, o kultúrnom vývoji v našich mestách alebo krajinách. Je veľmi dôležité, aby sme tento prvok správne chápali. Európske hlavné mesto kultúry je pravdepodobne takým najemblematickejším projektom Európskej únie v tejto oblasti. Je to teda viditeľné nielen nám v rámci EÚ, ale presahuje to aj za hranice. Európskej únie. Je to naozaj viditeľné všade, všade to vnímajú ako model, ako vzor pre ostatných, ktorí spustili podobné iniciatívy. A taktiež je to určitý spôsob prezentácie, seba prezentácie EÚ Eh, ktorá sa takto prezentuje ako miesto eh, kultúry. Má to teda naozaj mnoho rozmerov. Jeden z nich je ten eh, prístup ku komunikácii, o ktorom už sa hovorilo. My nakoniec to nechávame na samotných mestách, európskych hlavných mestách kultúry, aby si zabezpečili a vymysleli nejakú efektívnu stratégiu globálneho rozmeru my naozaj sa teraz snažíme o to, aby tie európske hlavné mesta kultúry toto dokázali. Je veľmi dôležité využiť eh, komunikačné nástroje na úrovni Európy, na úrovni EÚ. Určite môžeme na úrovni EÚ podporiť eh, Európske hlavné mesta kultúry a podporiť ich viditeľnosť. Potom ďalšia vec, obsah. Ide tu možno aj o pochopenie tej eh, trvalosti dlhotrvácnosti, ktorú tento projekt predstavuje. To je, myslím si, dosť kľúčový e, prvok, pretože tu hovoríme o všetkých e, aspektoch, či už sú kultúrne, hospodárske, sociálne, alebo tu hovoríme možno aj o environmentálnej udržateľnosti. To znamená, je to všetko taká globálna téma, ktorú nemožno e, vyriešiť samú o sebe. My sme hovorili napríklad o cestovnom ruchu a turisti prichádzajú do týchto miest z celého sveta. Áno, a chceli by sme tiež eh, podporiť to, čo už odznelo v rámci dnešnej diskusie, že je to náš spoločný projekt. Panel to vníma tak, že Európske hlavné mesto kultúry je aj náš projekt. Keď eh, vykonávame monitorovaciu činnosť, my robíme nielen kontrolu, my poskytujeme podporu, sme tak povediať s určitými koučmi a Práve vy, ako Európsky parlament, ste e, tými, ktorí by ste mohli byť mostom e, medzi nami a medzi občanmi, takže by ste mohli tiež podporiť projekt Európskych hlavných miest kultúry. Áno, ďakujem pekne, ale naozaj by som bola veľmi rada, keby sme viac rešpektovali ten čas, e, pretože sme ho prekročili viac než dvojnásobne. Takže teraz nech sa páči. Pani Garcia na 5 minút. Well, it's a pleasure to... Je pre mňa potešením dnes popoludní tu byť a po španielsky Buenos tardes. Mám 5 minút, takže jednoducho vás budem informovať, čo je k dispozícii v našej dokumentácii a z hľadiska dôkla, dokladov, dokladovania. Ja som riaditeľkou e, telesa, ktoré bolo vyvíjané za ostatných 20 rokov a naša organizácia akumuluje informácie o mestách, ktoré mali e, skúsenosti s takýmto kultúrnym e, vstupom, nielen hlavným mestom kultúry, európskym hlavným mestom kultúry, ale aj inými kultúrnymi podujatiami a počinmi, ktoré boli to, podobného typu a inšpirované. Napríklad mega podujatia, ako sú olympijské hry, ktoré si riešia svoju vlastnú tému, ale sú aj iné programy, ktoré sa poučili z programu Európskeho hlavného mesta kultúry. Európska komisia ma vybrala na v rámci monitorovacieho výboru Európskych hlavných mest mest kultúry, ale od roku 2012 bol tender v Európskom parlamente na túto štúdiu. Táto štúdia hovorí o prvých 30 rokoch eh, nášho programu a rozpetie je od roku 1995 do roku 2019. Ale iba to, čo bolo dostupné, čo bolo publikované, čo bolo dokumentované napríklad na tých 60 CDčkách, o ktorých sa hovorilo hora informácií. Problém je, ako ich eh, porovnať, ako sa v nich vyznať, vybrať to dôležité. V tomto dokumente to je. Mám zo pár kópií, ale by mala byť podľa mňa vytlačená ešte ďalšia dotlač, pretože je to stále relevantné. Je to pre nás určitá mapa, táto štúdia, zistiť, ako sa dajú porovnávať skúsenosti a rozmanitosť hlavných miest kultúry. Táto rozmanitosť je obohacujúca. Máme olympijské mesta, kde boli olympijské hry napríklad. A potom máme mesta také e, rozmanité, čo sa týka veľkosti, profilu, národne, medzinárodne, že je niekedy nemožné porovnať ich iba jedným spôsobom alebo pozerať sa na ne iba jedným, z jedného hľadiska. Zaujímavé je aj preskúmať si rozličné prostredia, v ktorých sa vyskytujú e, tieto programy a aký dopad majú a aké výzvy, s akými výzvami sa ľudia stretli. Môžete si pozrieť na tieto priesvitky e, neskôr. Budú to pre nás iba takými odrazovými bodmi. Anieška a Silvia nám už povedali mnoho z toho, čo je tu. Rámce. Čo sme sa naučili z týchto 30 rokov. Ja s mojich tímov, s tímom sme preskúmali, či sme sa pohli vpred v tomto procese učenia sa, či sa zvýšila kapacita vizionárstva, či sa to premietlo do pracovného programu s konkrétnym rámcom a aký dopad to malo čo sa zmenilo. My sme toto otestovali, tieto rámce na 60 CD a bol, identifikovali sme, použijú z rozličné modely. Zistili sme, čo je dostupné a čo nie je dostupné. Je zjavné, že keď už niekto má víziu veľmi to pomáha. Keď sa začínalo v roku 85, tak e, namiesto vízie tam bolo vakuum, vzduchoprázdno. To teraz už nie je pravda, aj keď stále sa dajú veci zlepšiť. Ďalší, ďalšie slabé ohnívko, ktoré sa vyvinulo a dokázalo sa, že je to veľmi dôležité, je to externalizácia a prierezovosť cez rozličné sektory Kultúra musí sa zapliesť so vzdelávaním, s dedictvom, s dopravou, s rôznymi rezortmi. Vysvetľujeme to v našom dokumente ako. Je dôležité, aby vznikli aktivity počas týchto rokov, aby sa dal porozprávať príbeh a aby sa dali zoskupiť ikonické momenty. V prvých desiatich rokoch dokumentovali práve tieto dokumenty, tieto ikonické momenty a Mm, budovanie podujatí z dola, grassroot movement. V správe a v ďalších iných e, mestách, napríklad v Liverpoole, kde žijem, pracujem, sa sme využili výskumný program o tom, ako môžu tieto skúsenosti transformovať mesta. Tie slova, ktoré sú tu zdôraznené na priesvitke, spomenuli rozliční predrečníci a sú to dáta, ktoré nám ukazujú, ako sa veci premietajú do reality, ktoré mesty, mestá sa pohli vpred. Závisí od toho, z akého východiska začínali. Kapacita sieťovania, Máme tu dôkazy, dokumenty. Mnohé mesta si od dek dokumentovali transformáciu imidžu svojho mesta. Myslíme na mesta ako Glasgow, Liverpool, Lille, dokonca Matera. Tam to bolo výrazne transformatívne, najmä, najne, najmä v mestách, kde ma, ktoré mali problémy s reputáciou vnútroštátne. Sociálny dopad, spoločenský dopad, tam máme tiež výzvy. Poviem k tomu len dve veci číselne, štatisticky nám data ukazujú, ako by bolo možné pre miestne komunity zmeniť pocit voči svojmu mestu. A je množstvo miest, ktoré dokázali, že 50 až 90 obyvateľstva má pocit, že je teraz toto mesto lepšie, pretože bolo predtým hlavným mestom kultúry. Takisto to ukazuje, ako sa mení e, publikum ktoré chodí na kultúrne počiny. Zaujímavé je porovnať si, ale neporovnávať jablka a hrušky. Cesta sú odlišné. Ak už máme číslo, nie je odpovedou na všetko, nevyjadruje všetko. V niektorých mestách, kde je 30 tisíc ľudí na podujatí, je to obrovská vec. A v inom meste, ak príde milión na iné podujatie, tak to nie je až také výrazné. Zaujímavé. Takže čísla same o sebe nič e, nehovoria. Ďalej, hospodársky aspekt. Na ekonomickú stránku veci sa kladie veľký dôraz a je dôležité, aby to mohlo byť zdokumentované, ale nie iba hospodársky sa dá zdokumentovať, aký dopad majú hlavné mesta kultúry. Cestovný ruch. Tam máme stovky grafov, o ktoré sa dá s vami podeliť, ale veľmi dôležité je tieto grafy vložiť do kontextu Doprava súvisí s cestovným ruchom. Je dôležité pre mesta pochopiť cykly a rytmy, v ktorých sa nachádzajú, lebo niekedy môže e, byť pozoruhodný rast na grafe, lenže v istom bode skončí a pokračuje krivka smerom dole a nemusí to byť pritom zlyhanie alebo zhoršenie. To treba pochopiť. Všetky tieto materiály sú online k dispozícii a nielen súhrn tejto správy a grafy, ale aj mnohé veľmi podrobné prílohy, kde sú ďalšie dodatočné, doplňujúce informácie pre vás, ktorí, ste, ktorí chcete naozaj pochopiť do posledného detailu situáciu. Ďakujem za slovo. Otázka štúdia je z roku 2013. Sú nejaké doplnenia s aktuálnejšími číslami? Myslím, že aj za 6 rokov e, sa niečo zmenilo aj v kontexte európskych hlavných miest kultúry? Yeah, thank you. It's a very important question. Ďakujeme, je to veľmi dôležitá otázka. Ako akademička, ako niekto, čo vidí hodnotu času, vidím, aké dôležité je zachytiť všetky vrstvy štúdii a to, ako sa veci vyvíjajú. E, štúdia zachytáva istú momentku dát, do, povedzme, že 30-ročná momentka, ale metodológia, ktorú sme aplikovali, je možné ju aplikovať kontinuálne a vkladať ďalšie informácie do tohto spôsobu rozličných matíc a kľúčových identifikátorov sa dajú vkladať ďalšie dáta. Výzvou je, ako sa o to podeliť. Informácia existuje. Techniky, metodiky existujú a je dôležité, čo sa bude diať ďalej. Budovanie kapacít, zdroje, Európska komisia, jej podpora. Pre nás, pre univerzity, je výzvou to, ako tieto informácie s jednoznačným ľahkým spôsobom poskytnúť ľuďom. Máme teda um, surové údaje, hrubé údaje a teraz ich treba urobiť uh, v takom formáte, aby sa dalo v nich ľahko vyhľadávať, vyhľadávať alebo vytvoriť rámce pre dáta, napríklad monitorovanie miest. Urobilo sa už dosť v tejto veci, ale neexistuje taká správa, ktorá by reflektovala túto ďalšiu úroveň zdieľania týchto veľmi zložitých a mnohorakých údajov. Otázky? Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. E, nepochybne Európske hlavné mesta kultúry je ako iniciatíva výborná z mnohých dôvodov. Veľmi by ma zaujímal dôvod, ktorý by sme mohli nazvať možnosť generovania miest na jed, web stránke tejto iniciatívy sa spomína takáto hlavička. Mohli by ste nám to osvetliť, prosím? Pre mesta ako napríklad Katovice v, v Poľsku, v Sliesku, mesto, ktoré je dynamické, ktoré sa transformuje, by mohlo do svojej budúcnosti si zapracovať métu, stať sa e, hlavným mestom kultúry. Sú ďalšie otázky? Hajde. Jed, ten z rečníkov, z tých, čo prezentovali na začiatku, spomenul, alebo spomenula, že keď sa príjme rozhodnutie, tak potom e, politické kruhy už nezasahujú, pretože všetci sú spokojní. Máte skúsenosti z, predsa len z nejakého politického zasahovania? Keď zasadala porota, dokonca súdy alebo vláda mala nejaké námety, ktoré vám naznačila, že by ste mali nasledovať? A potom šesť hlavných smerov vývoja, ktoré sa dosiahli. Sú nejaké kritéria, ktoré by ste chceli pridať na tento zoznam šiestich? Alebo ste spokojní s kritériami tak, ako sú zostavené tým katalógom? Takisto v jednej z prezentácií som si všimol, že medzi byt fázou a potom fázou, kedy e, mesto kultúry už fungovalo, či rozpočet sa významne zmenil, či sa niečo také stalo. Julie Ward, nech sa páči, máte slovo. Predovšetkým je to fantastické, Beatrix, že ste tu. Liverpool je moja oblasť, odkiaľ som. A môžem povedať, že Liverpool bol naozaj transformovaný európskym hlavným mestom kultúry, keď e, bol Liverpool a pokračuje to. Napríklad ulice v Liverpoole, predtým, keď ste si zavolali taxík, tak to bolo iné. Teraz sú taxikári vľudní, plní, e, poskytnú vás informácie, aké chcete, usmievajú sa, skutočne vítajú tých, ktorých vozia. Ja som mala toľko zaujímavých diskusí s taxikármi v, Luxem- v Liverpoole a to bolo práve preto, že kedysi bol Liverpool hlavným mestom kultúry. Ľudia zmenili správanie a to sa v meste doteraz prejavuje. Takže nie som si istá, či, či vôbec chcem položiť nejakú <laughs> otázku. Ja som v podstate chcela vyjadriť podporu tomu, čo robíte, prihlásiť sa k tomu. Ale predsa len chcela som niečo. Na začiatku, keď ste hovorili o tom širšom rozsahu štúdie, nie je to len o európskych mestách kultúry, ale je to o kultúrnych mestách, o veľkých podujatiach. Ako sa dá regenerovať, transformovať mesto? v Spojenom kráľovstve máme mesta kultúry, nie hlavné mesta kultúry, ale mesta kultúry, ktoré sa inšpirovali touto iniciatívou Európskych hlavných miest kultúry. Takže aj chudobné mesta, kde e, boli netak privilegované štvrte, sa skutočne zmenili. Zmenili aj pocity ľudí, ktorí v nich žijú, dynamiku. Dôvodom, pre ktorý som nešla do matery, bol, že som bola pozvaná do Toronta na ekonomické fórum e, v Kanade a ja som sa tam rozhodla byť e, hlasom kultúry. Kultúry ako hnacieho motora hospodárstva a tam som hovorila o dôležitosti projektov, ako je Európske hlavné mesto kultúry. Myslím si, že by sme všetci ma mali byť e, hrdí na to, čo tu robíme, pretože to, čo rezonuje aj ďalej po skončení podujatia tejto fantastickej iniciatívy je ako kruhy na vode, ktoré sa šíria ďalej a ďalej. Ja osobne pokúšam sa využiť to, čo som naučila počas toho, kedy boli mesta hlavnými mestami kultúry aj na, tom, tých, na týchto ekonomických fórach, kde mi dajú priestor na prezentovanie, na rozprávanie, tak vždy poviem, čo sme dosiahli ako Európska únia. Sú ešte nejaké otázky? ale pozerám aj na čas. Bola by som rada, keby už sa ukončil zoznam rečníkov, aby mali odborníci možnosť aj odpovedať pred šiestou. Prepačte, že sa pýtam to isté ešte z tejto stoličky, ale mnohí poslanci už odišli a predtým som nemala možnosť. Ďakujem pekne za toto posledné kolo. Ja mám otázku na doktora Garciu. Ďakujeme pekne za veľmi užitočnú, zaujímavú prezentáciu. Ehm, myslím si, že je to isté usmernenie, výborné usmernenie pre mestá do budúcnosti, ktoré sa snažia stať sa európskymi hlavnými mestami kultúry. Ehm, vytvárajú si stratégiu a páčilo sa mi to, čo ste ehm, preukázali indikátormi. Moja otázka. Zvážili ste, že by bolo možné pridať k indikátorom nejaké indikátory, ktoré e, mapujú životné prostredie, dopad na životné prostredie. To sa stáva čoraz e, významnejšou témou v Európskom parlamente. Máme tu Green Deal, zelenú dohodu, podobné zelené iniciatívy. Mohlo by to byť medzi indikátormi? E, chceli by ste začať niekto? demokraticky som sa rozhodla, že ja. Takže odpovede na tie rozličné otázky, možno na prvú, ktorá súvisí s poslednou. Rada by som sa vyjadrila k tomu, či by som niečo zmenila medzi kritériami. Áno, v kritériách by som niečo zmenila a takisto aj v BITS. V kritériách naozaj nám chýba tento environmentálny rozmer. Aj keď sa to porovná s medzinárodnými iniciatívami, napríklad som bola konzultátkou pri iniciatíve amerických hlavných miest kultúry a tam bolo tiež diskutované, prečo Európske hlavné mesto kultúry nemá indikátor environmentálneho dopadu medzi svojimi kritériami. Takže to počiarkujem. Druhá vec. Želala by som si, aby v BITS bola viac rozpracovaná globálna dimenzia, globálny rozmer. V 21. storočí sa všetko globalizovalo a v, kultúra a umenie sú výbornými nástrojmi, ktoré môžu podporiť rozpravu o globalizácii. Európske hlavné mestá kultúry by boli vynikajúcimi fórami na takúto rozpravu Takže všetko to, čo platí pre materu z lokálnej perspektívy, je zásadne dôležité aj pre budúcnosť. Potom možno ponechám niečo aj vám. Áno, ja by som odpovedala na otázku o tých tlakoch na nás. Je dosť ťažké vyvíjať na nás tlak, pretože my sme nezávislí odborníci z rôznych krajín, a máme jediný cieľ, to najlepšie hlavné mesto kultúry v Európe v danom roku, aby, aby to dospelo e, k dobrému koncu. Takže v, vo výbere nie, ale potom áno, tie tlaky začnú. Dostávame e-maily od občanov, od skupín občanov, ktorí by chceli ovplyvniť organizáciu, týmy. Podporujeme organizačný tým počas fázy implementácie a najmä počas víziev. E, miestne samozprávy, ale aj národná vláda tiež už sme zaznamenali, že vyvíjajú tlaky na organizačný tím a zistili, že my sme vždy na strane týmu Európskeho hlavného mesta kultúr. My nie sme súčasťou politickej hry, my sme tam preto, aby sme zabezpečili úspech hlavného mesta kultúry v danom roku. Ďakujeme. Ja myslím, že tá odpoveď je vynikajúca. Nebudem to opakovať. Odpoviem na iné otázky. Typ indikátorov, rozsah indikátorov. Rámce nikdy nie sú fixné, vždy sa vyvíjajú a takisto musia byť adaptovateľné na rozličné lokality. Takže aká práca sa robí, aké výs, akí výskumníci spolupracujú. Treba pamätať na to, aké rozmanité sú mesta, regióny, ktoré dostanú eh, označenie Európske hlavné mesto kultúry. Preto nemôže byť rámec fixný, ale skôr ako skladačka, kde si naskladáte priority. Áno, otázka životného prostredia. To je jedna jeden koncept, ktorý bolo počuť. Ale dobré životné podmienky, po anglicky well-being, to bolo ďalšie, ďalší koncept, o ktorom sa hovorilo. Niektoré sa stanú dominantnejšími, niekedy iné. A takisto v rôznych fázach vývoja sa niektoré stanú dominantnejšími a niektoré menej. Ďalej, rozpočet. Čo sa týka porovnania rámca európskych hlavných miest kultúry s mega podujatiami, ako sú olympijské hry. Je vždy priestor na vývoj podľa toho, ako si mesto zabezpečí kontrakty. Je pravda, že v kontexte tohto programu sa nedá urobiť to isté, čo urobil športový svet e, na olympiádach. Keď raz má olympijské mesto kontrakt, v podstate e, môžu zmeniť celé mestské vyhlášky, celé pravidlá. Také obrovské to je. A hodnotné, ale myslím si, že veci sú flexibilné a menia sa. Ešte by som chcela jednu poznámku, ktorá možno je odpovedou na viaceré otázky. Po tom čase, ktorý prešiel a kedy vidíme, že tieto podujatia sú úspešnou iniciatívou hodnotnou, mali by sme sa pochváliť za ten úspech. Ale zároveň by sme mali robiť veci komplexnejším a elegantnejším spôsobom. Teraz je to nebezpečenstvo pred nami, že ponúkame čierno-biele odpovede. Napríklad je tlak na čísla, na hospodárske záležitosti a máme dôkazy, že neočakávame neplníme očakávania, ktoré je ťažké splniť. Takže riskujeme to, že sa síce mesto transformuje, ale potom očakávame na základe tejto obrovskej zmeny pri nejakom meste od ostatných miest možno niečo pri veľké, možno nedosiahnu až na takú veľkú zmenu. Preto je dôležité zdieľať si príbehy, aké boli výzvy, aké boli problémy, čo fungovalo nie až tak dobre a takisto príbehy, ktoré nesúvisia až tak s hospodárskym dopadom, so štatistikami a s číslami. To je naša ďalšia výzva. Veci nie sú čierno-biele, často sú v rôznych otieňoch sivej. To, že taxikár má k vám iný postoj, ako sa to dá zdokumentovať číslami? To je veľká výzva pre ďalšie obdobie. Ešte krátko o tom potenciáli, regen, potenciáli regenerácie miest. Áno, má takýto potenciál naša iniciatíva, ale je potrebné, aby existovala vízia a aby sme aj vedeli, ako by e, označenie hlavné mesto kultúry ocenenie hlavné mesto kultúry mohlo prispieť k takejto regenerácii. Jedinečnosť podujatia hlavné mesto kultúry v každom konkrétnom meste. Bolo ich 60 doteraz. Tak, oni tak povediac súperia len vnútor, vnútorne sami so sebou, ale aj s ostatnými, s tými, čo robili toto podujatie predtým. Súperia s kolegami, ktorí napríklad v tom istom roku sa už chystajú na podujatia v rámci hlavného mesta kultúry toto, toto ocenenie byť Európskym hlavným mestom kultúry ponúka možnosti regenerovať svoje mesto v priebehu rokov, ale potreba na to koherentný prístup. A ešte na záver. Obnova miest. Možno, že to treba od začiatku vidieť ako niečo globálne, taký širší koncept a bolo to aj na jednej strane našej prezentácie, čiže e, zviditeľnenie v plnom význame slova. Takže to by bolo možno, že dobre e, vidieť aj vo svetle dedičstva toho, čo ostane po uplynutí toho roka. Podoba mesta, Myslím, že tým by sme rozšírili záber a lepšie by sa to mohlo potom spojiť aj s diskusiou o cieľoch udržateľného rozvoja. Ešte jedna veta. Úlohy sa zmenili. Ak sa chcete poučiť z minulosti, tak sa určite pozerajte na tých, ktorí mm, sú určení na rok 2024, pretože tam je tá zmena viditeľná. Ale nezabúdajte, že sa môžete poučiť od každého. Nielen sa obzerať, aj keď naučí sa dá zo všetkého. Ďakujem. To boli naozaj veľmi plodné diskusie a celé vypočutie všeobecne pre nás ako výbor, mnoho podnetov my sa pravidelne dostávame do tých e, miest, ktoré sú hlavnými mestami kultúry. Už dlhé roky to tak robíme. Takže máme boho, bohatú skúsenosť ako výbor, ale predsa len je dobré priamo hovoriť s tými, ktorí to musia organizovať, ktorí to spravujú a teda mať takúto spätnú väzbu od vás, e, chyby z minulosti, kde treba niečo eventuálne zlepšiť. Ja dúfam, že z dnešnej diskusie sa budú dať vyvodiť nejaké závery v kontexte budúcich e, rozhodnutí, takže dúfam, že táto iniciatíva ostane živá, pretože e, je to aj v záujme občanov Um, možno, že je zaujímavé pozrieť sa aj na to, keď sa nejakému mestu niečo udržateľné nepodarí, potom sa môžu z toho iní poučiť. Takže, ako sa už povedalo, dá sa poučiť nielen z vlastných chyb, ale aj z chyb iných. A myslím, že je to dobrá iniciatíva, ktorej treba pokračovať. Takže naozaj treba udržateľne eh, občanov eh, nadchnúť pre kultúru Takže aj na politickej úrovni sa nad tým zamyslieť. A teda vidie to dlhodobo, myslím, že sa to čím ďalej tým viac darí. A sme na dobrej ceste a ten projekt naozaj by mal v takomto duchu aj pokračovať eh, nad rámec toho roka. Všetkým sa chcem poďakovať. Bola to naozaj veľmi zaujímavá eh, prezentácia všetkých zúčastnených Želám pekný večer. Ešte si musíte vypočuť jedno oznámenie, vážení poslanci, poslankyne. 20. januára bude ďalšie zasadnutie, aj útorok 21. januára tu v Bruseli. A Julie? Žiaľ, bez mikrofónu rečnička musíte keď tak prehovoriť teraz, pretože potom to už ukončím. Ja som meškala, pretože som mala e, naliehavú schôdzu s právnikmi. Iránsky kurátor Araz Arimej e, nezákonne je väznený v Tehráne. Odsúdená je na 10 rokov. Pracovala pre British Council iba na medzikultúrnom projekte Takže som musela sa stretnúť naliehavo s právnikmi a naozaj vyzývam tento výbor, aby sme sa pokúsili, pokusili zorganizovať na túto tému vypočutie. Ja viem, že sme sa dohodli už na mnohom, ale naozaj je to veľmi naliehavé. Je to umelkyňa, producentka, ktorá si robí iba svoju prácu, medzikultúrny dialog, organizovanie e, výstav, nič politické a nakoniec je odsudená na 10 rokov. Mali by sme si to naplánovať, dať do programu. Naozaj by som to ocenila. Možno, že by to malo ísť až na pláno. E, tie naliehavé prípady porušenia ľudských práv, áno. Ale myslím, že aj náš výbor by sa nad tým mal zamyslieť. My sa stretneme najbližšie v januári. Január by bolo v poriadku, ale možno, že ešte v decembri by sa to mohlo dostať na plenárne zasadnutie, keď sa hovorí o tých naliehavých prípadoch porušenia ľudských práv. A keby sa to nepodarilo, tak môžeme hovoriť s koordinátormi na nadchádzajúcom zasadnutí, či by sa to mohlo dostať na program vypočutie, neviem, ale každopádne napísať list, poukázať na to a to by malo byť možné a možno, že to aj vložiť do dnešnej zápisnice, mohlo by to pomôcť. Čiže to by bolo v rámci bodu rôzne. Áno, v rámci bodu rôzne. Aby potom koordinátori na nadchádzajúcom zasadnutí mohli o tom hovoriť. Takže na záver vám chcem zaželať eh, pokojné Vianoce. Vidíme sa posledný krát pred eh, koncoročnými sviatkami Dúfame, že prídete v plnom zdraví a motivovaní v novom roku. Ďakujem za dobrú spoluprácu doteraz. E, máme za sebou prvé mesiace tohto nového volebného obdobia. Dúfame, že sa stretneme e, čerství e, po novom roku. Ďakujem.